Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer notre... Euh, Dobré ráno vám prajem všetkým. Začneme dnešné zasadnutie výboru pre rozvoj. A začneme hlasovaním. Prosím, aby ste si pripravili hlasovacie karty. Urobíme si skúšku na preverenie e, prístrojov. E, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Dobre, všetko je v poriadku. Prejdeme teda k hlasovaniu. Erasmus pre všetkých, e, pozmeňovací návrh 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 4, 5, pardon, za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdržali sa, prijatí. 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. 14 za, proti, zdržali sa, prijatí. za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. Prepačte, zamietnutí. Preveríme hlasovanie za N. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 32, e, eh, oddelené hlasovanie za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Ústny pozmeňovací za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 32 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, prijatí 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz budeme hlasovať o stanovisku tak, ako bolo pozmenené. Hlasovanie elektronické je otvorené. Hlasovanie ukončené. Jednohlasne schválené. Blahoželám spravodajcovi za správu. A teraz budeme hlasovať o správe pána Divesa. Dive. Takže hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Jednohlasne schválené. A teraz pokračujeme stanoviskom pána Svensona prehodnotenie stratégie EÚ v oblasti ľudských práv. Pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3 odpadá. Tri za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ozmene, po, ústny pozmeňovací 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Dvadsať. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Druhá časť. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Tretia časť. Za proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 23 za, proti, zdržali sa, preveríme, 23 preveríme, hlasovanie otvorené. zamietnuté. 23 zamietnutý. 24 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 11 11. 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Budeme hlasovať o stanovisku, ako bolo pozmenené. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Schválené jednohlasne. Blahoželáme spravodajcovi pánovi Svensonovi. A teraz hlasujeme o správe pána Neuzera. Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EU. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmiacia na 2. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať on blok. Nie. Chcem e, prehovoriť k číslu 4 a pozmeňovací návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý. Ústny pozmeňovací 4. Pani predsednička, ja namietam a dôvody som vyslovil e, AKT, e, to bolo v liste, e, týka sa to ministra v Írsku, takže namietam. Pozmeňovací návrh 8 za proti, zdržali sa, prijatí. 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11 hlasíme elektronicky, hlasovanie zahájené. Le vote est clos. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté dvoma rozdielom dvoch hlasov. si návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. si 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh. Hlasovanie po častiach e, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijatý 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. A ústny pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz budeme hlasovať o celom dokumente. Hlasovanie je zahájené.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 mojej správe. Zdravie verejnosti a potravinová bezpečnosť. Pozmeňovací návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 3 za, e, hlasovanie po častiach, časť prvá za, proti, zdržali sa, Prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Prijatý. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Pozmeňovací návrh 7 Hlasujem elektronicky, hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 8 za, proti, Zdržali sa? Prijatí. Elektronicky hlasujeme, hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Pozmeňovací 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 10 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. 14 za, proti, zdržali sa, prijatí. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. ústny pozmeňovací návrh e, k druhému odseku za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Ústny pozmeňovací návrh EPP, hlasovanie zahájené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 17 a 8 18, 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19. Hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 20. Hlasovanie po častiach, prvá časť za,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 Preveríme 23. Hlasovanie zahajené. 23. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 26. Hlasovanie počasia prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 27 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz budeme o uznesovaní hlasovať, ako bolo pozmenené. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. Jednohlasne schválené. hlasovať o správe pána Meissnera. Rybolovné možnosti medzi teda dohoda medzi e, Dánskom a Gronskom. Nie sú tam pozmeňovacie návrhy, takže budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené. a týmto je to schválené. Traja sa zdržali. Ukončili sme hlasovanie. Chcem sa vám všetkým poďakovať. No, boli sme rýchli pri hlasovaní, zdá sa. collègues, nous avons été tellement vite avec les votes que nous avons gagné. Vážení kolegovia, boli sme pri hlasovaní takí rýchli, že teraz máme príliš veľa času, kým sa začne vypočutie. Odborníci, ktorí boli pozvaní na desiatu, tu zatiaľ nie sú, preto prerušíme naše zasadnutie a o 3 na desať sa sem všetci vrátime.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

A nová forma, ktorú pozorujeme v rozvíjajúcich sa krajinách, je nárokovanie si pôdy a zabezpečenie, ale respektíve bezpečnosť pôdy. A táto téma e, je hodná preskúmania. Preto sme zorganizovali toto vypočutie, ktoré sa týka rozvíjajúcich sa krajín a začnem poďakovaním tým, ktorí toto vypočutie zorganizovali pán Mitchell a ďalší, ktorým chcem poďakovať za odvedenú prácu a za zorganizovanie tohto vypočutia. Dnes budú e, viaceré panely a oni im budú predsedať. Začneme prvým panelom, ktorý sa nazýva Rozličné formy vlastníctva pôdy v rozvojových krajinách. Potom bude nasledovať rozpráva a ďalší panel, súkromný sektor v poľnohospodárstve a jeho účinok na živobytie populácie. A potom ukončíme tretím panelom, panelom odborníkov, ktorí nám povedia, ako sa dá e, sklbiť rozvoj pôdy a poľnohospodárstvo s vlastníctvom pôdy. Boj proti zaberaniu pôdy je pre rozvojové krajiny mimoriadne dôležitý a ako sa zvyšuje urbanizácia a menia, mení sa demografia, tak sa stáva tento problém čoraz naliehavejším. V arabských krajinách je zaberanie pôdy eh, neustálým rizikom, ktoré sa stále zvyšuje. Tí najmocnejší by však mali chrániť e, v spoločnosti slabších. E, vieme, že 200 miliónov hektárov bolo neopravnene zabraných. To sú štatistiky z minulého roka. Za 10 rokov 200 miliónov hektárov. Mnohí poľnohospodári, najmä tí, ktorí pracujú na malých farmách a usadlostiach, prišli o pôdu. A to znamená, že, že nemajú na čom hospodáriť. Nemajú zabezpečenú pre seba pôdu. Ďalšia vec sú biopalivá. Dve tretiny eh, Oxfam publikoval výskum v oktobri a v tomto výskume sa hovorí, že celková výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú zabrali investori za ostatných 10 rokov, by umožnila, by bola umožnila aby sa nakrmilo nakrmila miliarda ľudí a to miliarda ľudí trpí vo svete hladom. V Kambodži mimovládky veria, že 56 až 63 ornej pôdy bolo zabraných pre súkromné úmysly, zámysly a v Liberii po 20 rokoch vojny 30 pôdy, ktorá platila, e, patrila všetkým, jednoducho bola odovzdaná do súkromných rúk v rámci rôznych finančných transakcií. Mm, zaberanie pôdy sa odohráva alebo deje preto, lebo často na tejto pôde sú náleziska minerálov a nerastného bohatstva, a ruka v ruke vzniká problém regulovania finančného sektora v týchto krajinách. V Európe a v Spojených štátoch sú problémy trošku iné, ale súvisia s problémami v rozvojových krajinách. A ak by sme dokázali vyriešiť tento spletitý problém, tak vlastníctvo pôdy by bolo e, transparentnejšie, platili by pravidla aj v rozvojových krajinách, mali by ľudia isté modely a prak, osvedčenú prax, podľa ktorej by sa dalo postupovať. A rozvíjajúc európske politiky by e, sme mohli takisto prispieť k rozvoju otázke pôdy v rozvojovom svete. Svetová banka má tu takisto svoju zodpovednosť podľa štúdie Oxfam v roku 2008 komunity vzniesli 21 stiažností na projekty spolufinancované Svetovou bankou a tieto Sťažnosti sa týkali toho, že boli porušené ich práva vlastníctva k pôde. Svetová banka vyslala investorom po celom svete silný signál, že nesmú pokračovať v zaberaní pôdy pre súkromné účely. Dúfam, že toto vypočutie ukáže, že rozličné spôsoby vlastnenia pôdy môžu pomôcť zredukovať chudobu a zlepšiť situáciu v rozvojových krajinách. Toto vypočutie by malo objasniť aj to, že treba e, zoskupiť vlastníkov pôdy a práva, ktoré rešpektujú lokálnu populáciu, by e, mali byť známejšie, by mali byť osvetou šírené, pretože to súvisí so zabezpečením dodávok potravín napríklad a s inými zásadnými otázkami. Máme tu vynikajúcich odborníkov, rada by som ich privítala. Podrobne ich predstaví eh, kolega, ktorý zorganizoval toto vyp- kolegyni, ktorá zorganizovala toto vypočutie, pani Michelle Strifler, bude zároveň aj spolu moderátorkou a bude moderovať prvý panel. Dobré ráno prajem všetkým. Som veľmi rada, že tu s vami môžem byť. Je to pre mňa cťou. A budeme sa zaoberať mimoriadne dôležitou vecou. Vlastníctvo pôdy je záležitosť vzťahov medzi ľuďmi a je to otázka bohatstva, ktoré produkuje pôda. Je to aj hlavná politická výzva, pretože treba definovať, práva, vlastnícke práva k pôde a spôsob, akým rozdeliť pôdu medzi rozličných aktérov. Politiky vlastníctva pôdy majú veľkú úlohu aj v rozvojových stratégiách a náš, naša, náš výbor hlasoval o správe Tajsa Farmena o rozvojovom nástroji na, do roku 2020 boli prijaté mnohé pozmenujúce návrhy, ktoré posilnili vyznenie Mm, tejto správy v rámci európskej politiky. Je mnoho regionov vo svete, kde zabezpečenie dodávok potravín je mm, ohrozené a potom je tu nestabilita a sociálne konflikty. Súkromné firmy, aj verejné firmy, napríklad v Afrike, mnohé hektáre pôdy používajú na produkovanie buď potravín alebo biopalív. A tento trend znamená, že v rozvojových krajinách je možné prilákať e, investorov, ktorí tam budú vyrábať poľnohospodárske produkty a plodiny, lenže tento trend zároveň ohrozuje malých farmárov a autochtónnych obyvateľov Krajiny by mali mať istú správu vlastníctva pôdy, každá krajina. A tam by mali byť zohľadnené diverzifik- zohľadnená diverzifikovanosť situácie v každej krajine a jednotliví aktéry. Tento cieľ e, v sebe obsahuje rozličné práva a rozličné legitímne nároky na vlastnenie pôdy a zároveň treba v rámci neho zabezpečiť, aby bol trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a režimy zabezpečenia pôdy bezpečnosti pôdy sú, môžu byť formálne, neformálne, neoficiálne. Je to možné dosiahnuť zákonom alebo tradíciami. Môžu byť trvalé alebo dočasné opatrenia. Súkromne vlastnená pôda je jedna vec, kolektívne vlastnená pôda je iná vec. V rámci tohto panelu sa budeme zaoberať rozličnými formami vlastníctva pôdy. Máme tu troch rečníkov. Pán Abdulaj Harrison je prezident pracovnej skupiny Medzinárodnej únie notárov UNL. Máme tu pána Didiecha Nurisata, ktorý je eh, podpredsedom pracovnej skupiny eh, nárokovania si pôdy a pán Anadu Dukanate je exekutívnym riaditeľom panafrickej inštitúcie pre spotrebiteľov a občanov. A bez ďalšieho odkladu dám na 10 minút slovo pánu Nurisatovi. Vážená pani predsedajúca, vážení Vážené poslanky, vážení poslanci, musím mm, povedať, že je pre nás cťou, že Medzinárodná eh, asociácia notárov tu má zástupcu a že nás požiadali, aby sme hovoriť, hovorili o tom, aby, bola, aby bolo vlastníctvo pôdy a nároky na pôdu, oprávnenosť na vlastníctvo pôdy zabezpečené. Eh, nároky na pôdu alebo jej vlastníctvo je témou, ktorá rezonuje všade vo svete. Udeľovanie vlastníckých práv v európskych krajinách potom ďalej prepožičiava e, právnu istotu vlastníkom. My e, teda sme dosiahli túto bezpečnosť, túto istotu. To preto, lebo toto oprávnenie vlastniť pôdu e, vyplýva z troch pilierov. Prvý pilier je jasná identifikácia pozemku a tu ide o e, letecké mapy, o urbanistiku a plánovanie, teritoriálne plánovanie, ktoré má svoje e, nástroje. Druhým pilierom je právna, právne prepojenie medzi vlastníkmi a pôdou. To znamená, že naozaj je kus pôdy, pozemok, naozaj prejde do rúk iného vlastníctva a je na to špecifický právny dokument, právny nástroj. A tretí pilier je kataster, to, to je istý register vlastníkov pôdy, kde sa riešia e, všetky otázky, ktoré súvisia s e, nehnuteľnosťami a aktívami ľudí v zmysle nehnuteľnosti. Sú tu e, trojstranné záujmy. Je tu právny záujem, alebo trojaké záujmy, z právneho hľadiska je možné potvrdiť, že isté aktívum patrí istej osobe. Ďalej to je hospodársky záujem. Raz, keď ste vlastníkom, potom môžete využiť svoje vlastníctvo ako, ako záruku, napríklad e, v banke alebo mm, v iných podujatiach, podnikoch, pri podnikaní. A potom je tu fiškálny daňový záujem, to súvisí aj s infraštruktúrou krajiny. Čiže vlastníctvo pôdy je v samotnom srdci našej práce. My sa nepokúšame uh, nanútiť niekomu náš systém, len sa pokúšame predostrieť naše poznatky, aby si možno rozvojové krajiny mohli adaptovať tento systém vychádzajúcich z troch pilierov a mm, rozvinúť ho vo svojich krajinách. Keď uh, si kúpite e, budovu alebo pozemok v rozvíjajúcej sa krajine, tam čelíte úplne inej situácii. Urobili ehm, sme audity systémov mm, vlastnenia v Togu, Madagaskaren, v Tunise a na Haiti a videli sme, že tá situácia týkajúce sa, týkajúce sa oprávnenia na vlastnenie pôdu je naozaj odlišná. Mimo, najmä v Afrike iba 25 pôdy je istým spôsobom pridelené niekomu na oficiálnym spôsobom. Ostatná pôda je vlastnená neformálnym spôsobom a teda toto vlastníctvo nie je zabezpečené. Mnohé prípady pred súdom v Afrike, ktoré sa týkajú vlastníctva pôdy, sú neuspokojivo vyriešené. A ďalšia vec je, že je tu e, kataster, ktorý pochádza z čias kolonializmu v týchto krajinách a teraz už sa jednoducho je zastaraný, ako nie je vhodný pre situáciu, ktorá sa medzi tým vyvinula v týchto krajinách. Vtedy, keď kataster, koloniálny kataster um, fungoval, keď vznikol, bolo relatívne jednoduché vzniesť nárok na 300 tisíc hektárov pôdy. Ale teraz, keď e, malé pozemky vlastnia mnohí jednotlivci, kataster je nevyhovujúci. V mnohých rozvíjajúcich sa krajinách je naozaj veľmi drahé e, vôbec sa pustiť do právnych otázok okolo kúpy pôdy, vlastnenia pôdy, sú to stovky dolárov. Ďalšia vec je, že tieto e, procedurálne postupy trvajú dlho, celé mesiace. Treba jednoducho bojovať proti iným, ktorí si nárokujú tú istú pôdu. Je 9 rozličných postupov a napríklad na Madagaskare ich je 26 a treba použiť e, ten správny z nich. Administratíva býva skorumpovaná a úradníci nedotknutelní, takže bolo celkom bežné, že sa sfalšovali oprávnenia e, na vlastnenie pôdy alebo mm, dokumenty k vlastníctvu nejakého pozemku. A táto situácia ani z právneho hľadiska e, nevytvára žiadnu právnu istotu. Čiže ľudia prestali si vôbec nárokovať pozemky, lebo zistili, že nie je možné vlastniť túto pôdu a mať zaručené vlastníctvo, byť, e, mať právnu istotu, že kus pôdy je vážna. Madagaskare e, je tento systém ešte komplikovanejší a môj kolega, pán Harrison vám povie neskôr o tejto téme. Európska únia sa veľmi e, zaujíma o otázku vlastníctva pôdy aj v rozvojových krajinách. A ako už povedali moji predrečníci, vlastníctvo pôdy je pre hospodársky rozvoj rozvojových krajín dôležité z viacerých dôvodov. Poprvé, keď e, ľudia majú jasné opravnenie na nejaký pozemok, ktoré je nespochybniteľné, e, a toto súvisí aj so správami žien, pretože vo vidieckej oblasti často ženy e, vlastnia farmy alebo nejaké maj- poľnohospodárske úsadlosti. A mm, je oveľa ťažšie udržať fungovanie takejto maličkej farmy, keď je právna istota vo vlastnení pozemkov. Ehm, keď existuje dokument, ktorým sa môžu brániť proti ďalším ľuďom, ktorí si narokujú tú istú pôdu, alebo dokonca proti veľkým firmám. Keď nemajú takýto dokument, nemajú čím dokázať, že naozaj sú oni vlastníčkami pôdy, na ktorej hospodária. Systém vlastníctva pôdy umožní aj brániť sa proti zaberaniu pôdy zahraničnými firmami. A takisto kontrakty o pestovaní plodín potom sú riadené lepšími právnymi predpismi. Je právna úprava prehľadnejšia a lepšia, ak existujú takéto nástroje na zabezpečenie právnej istoty pri vlastnení pozemkov. a pôda sa skutočne stáva komoditou, stáva tovarom, ktorý musí, ktorého vlastníctvo by malo byť zabezpečené. Ľudia na pôde aj bývajú a najmä v Afrike, ako viete, e, miliarda ľudí a do roku 2020 tam budú že 2 miliardy žije eh, v, na pôde a stiahujú sa do miest. 60 populácie bude žiť v mestách a ak sa máme eh, vyhnúť drámam a šokom, musíme zabezpečiť, aby jednotlivé pozemky bolo možné si právne nárokovať. Ako môže Európska únia pomôcť pri tejto právnej istote? možno by mala pomôcť zaviesť základné princípy v týchto krajinách. Prvým princípom by bolo podporovať len také projekty, ktoré umožnia zharmonizovať hospodárskú, fiškálnu a právnu stránku celej veci. Do veci by sa mali zainteresovať sociológovia, právnici, podnikatelia, a fiškálni odborníci, aby bol potom následný celý systém efektívny. Tieto projekty, ktoré by sa mali realizovať v rozvojových krajinách, by sa mali buď venovať katastru pôdy alebo administratíve, ktorá správuje vlastníctvo pôdy. V každej krajine je tu čiastkový projekt, ale potrebujeme aj celkové projekty, ktoré e, spoja tieto čiastkové do jedného veľkého systému. Naši notári sú ochotní zúčastňovať sa na týchto projektoch v rozvojových krajinách a myslím si, že bude veľmi nápomocné pre e, poslankyne a poslancov Európskeho parlamentu, aby navštívili Madagaskar, aby sa skutočne v teréne zoznámili s tým, ako je možné nárokovať si pôdu a mať právnu istotu na jej vlastníctvo. Pardon. <laughs> Donc, euh, merci beaucoup. Je vais... Takže ďakujem pekne. A teraz dám slovo pánovi Nuisase. Ďalší rečník. Teda je to naopak. Tento rečník práve skončil svoj prejav. Ospravedlňujem sa, hovorí pani Šifler. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa volám Abdulaj Harisu a ja som predseda pracovnej skupiny o držbe pôdy v Medzinárodnom zväze notárov. Didier Nurisan a Eva Jolie mm, úplne poukázali na ten kľúčový problém. Afrika pred kolonizáciou bola riadená zvykovým právom a mm, pôda patrila obci a bola sveta a Boh dal k dispozícii pôdu a umožnil človeku obrávať pôdu, aby žil, takže nebolo možné, aby pôda patrila akémukoľvek jednotlivcovi. Potom prišiel islám a kolonizácia a rozbila túto teóriu, ale stále existuje spolu so systémom vlastnenia pôdy. Takže skutočnosť, že je napísaná kniha na základne systému e, z Austrálie a zo Spojeného kráľovstva, teda skutočnosť, že to je zapísané na papieri, znamená, že tu je dvojakosť medzi týmito dvoma systémami v afrických štátoch, teda zvykové právo a moderné právo, ktoré vychádza z koloniálneho práva. Viem, že výskumníci a národopisci a antropológia e, sa chcú držať e, zvykového práva a zachovať jeho používanie. No, nie je to možné dnes v Afrike a pokračovať s týmto systémom kvôli rôznorodosti kultúr v národnosti a existuje 280 kultúrnych skupín len v samotnom Kamerune, takže jednoducho to nie je možné. A čo sa stalo nedávno? Peniaze mm, rozbili tradičné mm, úlohy mm, pri vodcovstve. V minulosti bolo čestné slovo záväzkom, ale teraz je tu korupcia u vodcov štátov a e, ďalšia nespravodlivosť je, že vládne mužský princíp a ženy nemajú právo mm, vlastniť pôdu a to nie je priateľné v 21. storočí a potom je tu ústna povaha toho systému a zo všetkých tých dôvodov nie je možné ďalej fungovať na základe zvykového práva. A preto máme systém vlastníctva pôdy, ktorý tiež využívajú tieto štáty a má svoje obmedzenia. chudobnejšie um, skupiny nemajú žiadnu pôdu. A v Kamerune v dôsledku presiedľovania po vojne sa ľudia vracajú po vojne a potom zistia, že ich pôdu niekto iný zabral a nemôžu dokázať, že vlastnia tú pôdu. Takže keď posudzujeme dôkazy, keď e, posudzujeme vodcov v dedinách e, a ústne podanie, tak zistíme, že je to skorumpované a 50 60 pôdy bolo týmto postihnutých. Hovorí sa o rôznych skupinách obyvateľstva v Afrike a obyvateľstvo rastie exponenciálne a neviem, čo mladí ľudia urobia v budúcnosti, keď všetku vodu zaberú brazilské firmy. Nie sú to len Európania, sú to aj ďalší, vrátane saudských e, firiem, ktorí sa snažia zabrať pôdu v Afrike. Ten systém nemôže takto fungovať, je tu obrovský konflikt medzi farmármi a tými, ktorí držia pôdu a tými, ktorí chovajú zvieratá. Sú rôzne konflikty v Kamerune a väčšina problémov, ktoré máme, sa týkajú e, pôdy a ženy nemajú právo vlastniť pôdu, takže zväz notárov navrhuje, aby bol zjednodušený systém vlastnenia pôdy, ktorý e, nie je taký zložitý a nákladný mnohých e, odrádza ju len samotné náklady a čas, e, ktorý to trvá, e, aby nadobudli list vlastníctva k pôde. Takže takýto systém bol zjednodušený, zjednodušený dokument, ktorý by sa vydával na miestnej úrovni a mali by sme sa zbaviť toho princípu štátneho vlastnenia všetkej pôdy. Mal by to byť princíp vlastnenia pozemku keď e, sa táto používa a obrába a táto osoba, pokiaľ sa nepreukáže ináč, e, sa má považovať za vlastníka tej pôdy. Potom má byť decentralizácia na e, obce a bez ohľadu na to, aké sú malé. A samozprávy a obecné úrady mali byť schopné vydať e, tento list vlastníctva. Bolo to podobný projekt Madagaskara. Bolo tu asi 5000 e, listov vlastníctva, ktoré vydali v obci v porovnaní s 1500 listami, ktoré vydalo ministerstvo, teda ústredný orgán e, za predchádzajúceho systému. Tiež je e, tu možnosť modernizácie cez leteckú kartografiu a používanie satelitného mapovania a s použitím GPS tiež môžete si ísť e, v počítači nájsť vlastný dom a tak si to približiť, aby ste videli vlastný dom. Toto je vec, e, na ktorú treba moc a schopnosti, ale pri identifikácii v katastri pôdy je to dôležité a to stojí isté náklady a to treba e, tiež byť schopný označiť v systéme katastra. Tomuto sa však dá zabraniť, ak máme vlastníka alebo vidiečanku, ktorá chce požiadať o vlastníctvo pôdy, tak to sa dá urobiť a potvrdiť, že e, tá pôda patrí tej osobe týmito metodami. Potom môže ísť na miestny úrad a pozrieť si katastrálnu mapu a presne identifikovať, kde je ich pôda. A list vlastníctva možno vydať okamžite. Stojí to 70 eur, ale ten starý systém vlastníctva pôdy, ktorý bol zdedený z kolonializmu, stojí 370 eur. V novom systéme by to trvalo pár mesiacov porovnaní so 6 rokmi za starého systému, takže toto tu obhajuje profesia notárov, aby sa mohol otvoriť prístup eh, celému obyvateľstvu. Toto možno uplatňovať vo vidieckých oblastiach, ale aj tiež v chudobných oblastiach a mestách, ktoré e, obrovsky narastli čo do veľkosti a to horizontálne, nie vertikálne, ako v Európe. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky a chcete prebrať ďalšie podrobnosti o tom, čo obhajuje e, zväz notárov, nech sa páči. Paul a monsieur Amadou Kanute, a teraz dám slovo pánovi Amadu Kanute, ktorý je výkonný riaditeľ SICODEF Afrika. Máte slovo. Alors, monsieur vous avez la parole. Pán Kanute, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod chcem povedať, e, chcem predstaviť CICODEF Afrika. Je to celoafrický inštitút pre občanstvo, spotrebiteľstvo a rozvoj. Je to medzinárodné združenie sídliace v Dakare, v Senegale a jeho poslanie je, eh, aby zabezpečili, že eh, ľudia, ktorí rozhodujú aj občania, mali eh, jasné vedomosti o tom, aké dopady môžu ich rozhodnutia mať na životné prostredie, rozvoj a boj proti chudobe a mm, dopad ich modelu na obchod, na rozvoj, na boj proti chudobe a chceme, aby oni konali v dôsledku toho. Naša úloha v SICODEF je, aby sme poslali informácie e, do terénu a vzdelovali ľudí a tiež zabezpečili, že naša vízia sveta sa naplní. E, teda, aká je situácia s vlastníctvom v Senegale? E, viac ako 10 rokov 650 tisíc hektárov pôdy bolo posunutých na 17 bolo prevedených na 17 eh, zahraničných súkromných vlastníkov a to predstavuje 45 eh, poľnohospodárskej pôdy v Senegale. A ak si myslíte, že máme aj, ak si pomyslíte, že máme aj eróziu a záplavy kvôli klimatickým zmenám, máme rozširovanie púšte e, na severe a tiež máme zasledovanie pôdy a výbuch e, urbanizácie a e, zmien v obyvateľstve, tak tento model vlastnenia pôdy je neudržateľný, pretože pretože to ničí spoločnosť. Je to zdroj exklúzie a e, globálneho nebez... neistoty. A toto sú výsledky štúdie vykonané v roku 2010 a táto nám hovorí, že um, celé skupiny obyvateľstva boli vyvlastnené, čo ich vlastníctva pôdy a e, ľudia, ktorí sa ocitli v tejto situácii, sú posunutí um, neistotou čo do um, zabezpečenia potravy, nemajú prístup k biomase, k kurivu a až 80 ich energickej biomasy pre energetickú potrebu už nemajú k dispozícii doma a preto už e, nerotujú plodiny na pôde a potom e, nemôžu nechať zvyšok pôdy úhrom. A preto sme spustili e, kampaň, aby sme um, zastavili vydržiavanie pôdy a zaberanie pôdy a my sme spustili konzultačný proces, aby sme prediskutovali potrebu vykonať reformu pôdy ústredným spôsobom. No, je dôležité, že tu má byť reforma pôdy, ktorá určí e, víziu toho, ako sa má e, pôda s pôdou nakladať e, v našom štáte a vízia, ktorú máme, má zohľadňovať, akých je 5, 5 hlavných funkcií pre pôdu. Pôda živí ľudí a je dobrá na tvorbu pracovných miest a je na to, aby chránila prírodné zdroje a vytvárala zdroje pre štát a tvorila blahobyt a prosperitu pre investorov. Nemyslíme si, že je vhodné prioritizovať eh, a uprednostňovať jednu z týchto funkcií voči ostatným a pokiaľ to eh, nebude výsledkom eh, pripomienkovacieho konania, ktorý bude posudzovať tie možnosti a priority, ktoré máme voči ostatným funkciám pôdy. A čo hovorí zákon Senedale? Je to v zmysle toho, že pôda má viaceré funkcie a zakladárca vo svojej múdrosti v 1964 zavedol národný princíp e, zákazu zabrania pôdy a že pôda má byť spoločenské aktívum, ktorá patrí všetkým a ide o to, že, patra, že pôda patrí celému národu a štát e, je len jej spravovateľ. Takže štát nie je pán pôdy, ani absolútny pán a právny režim v Senegale eh, stanovuje mm, voľný prístup k vode a eh, že mm, pôdu v skutočnosti nevlastnia a eh, sú tu silné pravidlá o tom, ako môžu ľuďom pôdu prideľovať a sú to pravidlá, ktoré sa týkajú používania pôdy zo strany obecných orgánov. A potreba reformy pôdy bola tiež nedávno vyjadrená v zákone, ktorý bol schválený v 2004 a hoci tento vstúpil do platnosti v 2006, ešte nebola táto reforma pôdy vykonaná. A oni si zvolili, že budú podporovať e, tie e, veľké podniky, e, ktoré obrábajú pôdu vo veľkom a dereguláciu v poľnohospodárstve. Ale povolanie farmára sa stále viac otvára voči mocným silám kapitálu a treba na to veľké investičné schopnosti, ktoré si už nemôže dovoliť viac ako 70 rodinných farmárov, ktorí um, pracujú na rodinných farmách. A ďalšia výzva je v tom, že um, reforma vlastníctva alebo um, pôdy, e, ktorá mala začať v 2006, nebola vykonaná. Medzi tým sa stalo to, že za 10 rokov sme videli, že 16 tisíc hektárov sa 650 tisíc hektárov sa prevedlo na 17 zahraničných súkromných firiem, takže v zmysle e, týchto víziev Sikodev e, vyzval k okamžitému zastaveniu prevádzania pôdy na veľké spoločnosti. Ak nie, čo sa stane? Keď bude na čase vykonať e, reformu pôdy, už nebude. Ne, neostane žiadna reforma, žiadna pôda, ktorá bude sa dať reformovať, lebo väčšina z nej už bude predaná veľkým um, súkromným firmám. A um, to preto, že firmy, ktoré uh, a orgány, ktoré budú mať právo správať túto pôdu, už nebudú mať túto schopnosť a v skutočnosti sú odkazené na milosť politických síl, ktoré im vládnu. A v zmysle toho hovoríme, že potrebujeme vhodný model, ktorý zohľadňuje všetky tieto prvky a Posledná výzva spočíva v tom, že je tu veľký tlak zo strany rozvojových partnerov a medzinárodných inštitúcií, ktorí tlačia na súkromné vlastníctvo a správanie pôdy. A čo sa nás týka, hovoríme, že rodiny farmári um, musia byť zabezpečení, musia mať istotu a hovoríme, že ich eh, stanoviska sú rozdielne a oni hovoria, že musia si byť istí o pôde, ktorú obrábajú, ale nemajú na to žiadny nárok a nemajú žiadny dokument a list vlastníctva o tom, že im tá um, pôda patrí. No na druhej strane nám hovoria, že ich problém je v tom, že žijú vo veľmi prekárnej situácii, žijú v chudobe a keď dostanú dokument, ktorý im dokazuje, že vlastnia tú pôdu a môžu ju obrábať, tak riziko je, že e, keďže sú vo veľmi prekernej finančnej situácii, tak v skutočnosti nakoniec predajú tú pôdu, ktorú vlastnia. A to môže viesť ešte k tomu, že budú mať ešte väčšiu chudobu v budúcnosti. Teda treba tu nájsť rovnováhu. A preto v psychodele hovoríme, že je treba, aby sme vyzvali štát, aby toto naplňal a upravil, že 10 národných rozpočtov sa má účelo viazať na poľnohospodárstvo a osobitne na podporu malého rodinného farmárstva. A to by mu umožnilo mať tú pôdu a mať schopnosť tú pôdu obrábať a nebyť už chudobní. E, je to teda únik z chudoby a z prekárnej situácie, teda mali by list vlastníctva, ktorý by hovoril, že táto voda im patrí a nemali by nutnosť ju predávať. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole. Ďakujem veľmi pekne. A teraz majú slovo kolegovia, ktorí majú záujem prispieť do diskusie. Pán Cortés, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem vám najprv poďakovať eh, za vašu prítomnosť v tomto výbore. Chcem privítať eh, našich expertov a hlavne chcem privítať eh, to, tie myšlienky, ktoré ste nám vyjasnili. Ja by som chcel položiť jednu otázku, tri základné otázky. Jedna, ktorá sa týka prenajmu pôdy. Ja chápem, že skutočnosť, že ešte neexistuje mm, vlastníctvo pôdy, spôsobuje, že prenajom nie je veľmi rozvinutý ako spôsob využívania, no ja chcem sa opýtať, ako sa rozvíja prenajom tejto pôdy zo strany buď štátu, alebo zo strany niektorých vlastníkov týchto pozemkov. Na druhej strane chcel by som ehm, vyjadriť pánovi Kanutému jedno potvrdenie a ubezpečenie o tom, že ja by som bol rád, aby tomu tak nebolo. Vy ste povedali, že existuje tlak zo strany štátov, ktoré poskytujú rozvoju pomoc k tomu, aby e, nastala výmena pôdy a zámena tejto pomoci za pôdu. Ja nechcem, aby e, táto rozvojová pomoc e, bola vyžadovaná na oplatku za to, ako jednotlivé štáty majú nakladať s vodou. Ja chcem podať e, niečo k e, zaberaniu pôdy. E, je to číslo, ktoré neviem, či platí aj v afrických štátoch a to je skutočnosť, že počas 20 až 30 rokoch poľnospodári pracujú na pozemku a potom to spôsobuje, že po tých 20-30 rokoch e, práce na tom pozemku sa stáva z toho pozemku ich e, vlastníctvo, pretože nikto sa o neho nestaral. Ako vy e, vidíte toto túto možnosť e, v iných afrických štátoch, ako by sme my mohli podporovať toto zo strany e, Európskeho parlamentu e, a to, že kto pracuje viacero rokov na nejakom pozemku, by mohol tento pozemok vydržať. Monsieur Berman? Druhú otázku, pán Berman, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčke. Mám otázku na všetkých troch rečníkov. Veľmi ma zaujalo to, čo hovoril kolega zo Senegalu. Poznám tú situáciu už istý čas. A teraz Oxfam. Poprvýkrát uvalil alebo vyžadoval e, moratórium na nákup pôdy zo strany e, medzinárodných e, koncernov. Ako sa na to pozeráte? Po druhé, keď sa pozrieme, ako E, málo práv majú e, polnospodári a ako je veľmi naliehavé, aby sa vyvinul systém e, vlastníctva pôdy a, a katastrov pozemkových kníh, myslíte si, že EÚ robí všetko, čo by mohla robiť v tejto oblasti? E, teda pokiaľ ide o vyžadovanie politických opatrení zo strany EÚ. Pán Kačmarek. Ďakujem. Eh, mám eh, otázku a tiež chcem povedať jednu poznámku. Najprv otázku na pána Kanuteho a to, čo hovoril na konci. Teda tá požiadavka 10 investícií do polnohospodárstva. To nie je nič nové. Ja si myslím, že Africká únia túto výzvu už často opakovala. E a smerovala ju africkým vládam. S tým naplno súhlasím, ale mám túto otázku. Prečo je to tak? Už mnoho rokov poznáme túto požiadavku a v mnohých štátov Afriky sa nepodarí ju presadiť. A potom poznámka. Pokiaľ ide o zabezpečenie práv, vlastnických práv menších eh, polnospodárských podnikov. Eh, pochádzam zo štátu, ktorý za pomerne krátku dobu vykonal e, pozemkovú reformu. A myslím, že tam boli dva dôležité prvky, ktoré sú všeobecne platné pri týchto postupoch. Ten prvý, politická vôľa. Politická vôľa môže byť výsledkom tlaku z dola, teda e, zo strany obyvateľov. Pretože tí, ktorí majú politickú moc, musia jednoducho túto politickú voľbu niekiaľ dostať. No a potom e, to druhé, dokumenty, podklady, teda zodpovedajúca dokumentácia, tá samozrejme nie je k dispozícii hneď na začiatku celého procesu, ale musí tu existovať niečo, čo e, vyvolá dojem, že toto má vzťah ku pôde a vlastníctvu a že to zodpovedá skutočnosti a ešte otázka k prvej časti. E, e, tu znova ide o politickú vôľu. Existuje politická vôľa, aby sa tento proces efektívne doviedol do konca? Pretože to je naozaj otázka vôle, aby existovali notárske zmluvy. Tie riešenia sa dajú nájsť, ale keď nie je politická vôľa, tak sa to nestane. nemáme ďalšie otázky, takže nech sa páči, môžete reagovať. Kto chce odpovedať ako prvý? Pán Norisa. Ďakujem. K otázke pána Bermana. Moratórium na nákup pôdy. My ako notári sme pragmatickejší. Záležnému podniku nemožno zakázať e, nakupovať pôdu v zahraničí. Ale musí to byť tak, aby vzťahy medzi krajinami a zmluvami, aby boli zmluvne upravené. Ak sú zmluvne e, regulované, tak sa to dá kontrolovať. Moratórium je dobré, ale v skutočnosti sa to e, asi nepodarí predísť takýmto transakciám. A potom pánovi Kačmačkovi politická vôľa, to, to je zaujímavé. Pri mnohých projektoch naražame na nedostatočnú politickú volu v dotknutých krajinách. Máme napríklad veľký projekt, ktorým riešime pozemkové práva v Haiti. To je veľmi chudobná krajina a bola ťažko postihnutá v roku 2010 zemetrasením. A tam sme Všetkých aktérov, ktorí sa, e, sú zainteresovaní do pozemkového práva, sme ich zhromaždili, ale celé to zastalo tým, pretože sa zmenil premiér a všetky peniaze, ktoré boli na to vyčlenené, použil na iné účely. A stratili sme mnoho práce a bolo to zle pre obyvateľov. Ďalší príklad Togo. Už 4 roky tam pracujeme, robíme lobbying u poslancov a vo vláde, aby prebehla pozemková reforma. A to by bolo to prvé, pretože v Togu sa ešte nikdy nič neurobilo v tomto smere. Napriek tomu sa nám nedarí presvedčiť politických činiteľov, aby uznali, že je potrebná e, pozemková reforma na podporu hospodárskeho rastu tejto krajiny. A tretí príklad, kolega Ariso e, ma možno doplní, ale čo by mohla EÚ urobiť? No, v súčasnosti vám môžem povedať, že navštevujem mnohé krajiny, napríklad e, Madagaskar, Burkina Faso, Togo, Haiti. Všade, kam prídeme, sa stretávame aj s zastupcami EÚ, ktorí sú na tom mieste. A e, tá téma pozemkovej reformy ich veľmi nenatchýňa, ale to je veľmi dôležité pokiaľ ide o hospodárske rozvoj týchto krajín. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Pán a, a, Arisu. Ďakujem, pani predsednička. K tej druhej časti otázky pána poslanca Cortesa. E, právo na využívanie pôdy. V Afrike je právo na nájom pôdy. Teda keď si niekto chce postaviť dom, e, dostane tú pôdu na 90 rokov. Pri komerčných podnikoch, teda e, benzínové stanice, obchode, a tak tam je 40 rokov. Ale to je stále iba nájomná zmluva. Teda nejde o vlastníctvo. Pôda zostáva vlád, v rukách vlády. No a tam je priestor na korupciu. Napríklad 6 mesiacov trvalo, kým sa podarilo vybaviť predlženie zmluvy. A, a potom, keď sa tá zlehota nestihla, tak e, to právo prepadlo. No a potom je zvykové právo. E, zvykové právo má všeobecné uznanie Ale otázka znie, či možno zmeniť e, toto právo užívania. Potom je problém s pastvinami. E, pastvin sa to totiž netýka 12 kilometrov od e, vzdialených od sídiel už neexistuje právo na užívanie. A v frankofónnych krajinách sa ale toto právo užívania a nájmu neužíva v prípade jednotlivcov, ale len v prípade podnikov. A to nezávisle od e, veľkosti plochy. A pod, podľa veľkosti pôdy musí rozhodovať buď minister alebo premiér. A potom sa takéto koncesie na užívanie pôdy udelujú vo veľkom štýle. Takže neexistuje zvykové právo, ale v, e, v, v, existuje v anglofónnych krajinách, ale nie vo frankofónnych e, krajinách Afriky. A potom ku otázke pána Bajermana, ktorý hovoril o moratóriu a požiadavke Oxfamu a čo by mohlo robiť EÚ. Ja si myslím, že by sa z toho mohla urobiť podmienka pre rozvojovú pomoc. Tak, ako sa to robí v súvislosti s ľudskými právami. Tá, to by sa tiež dalo robiť. Teda krajiny, ktoré chcú pomoc od EÚ, musia túto podmienku dodržať. Ako podmienku pre udržanie pomoci. Pretože tento problém je veľmi závažný. Obyvateľstvo nemá žiadne práva Pán Kanon toto povedal. Národná oblasť e, býva vlastne zdrojom týchto problémov v Senegále, v Kamerune, v Togu. To sú krajiny, v ktorých bola pôda zoštátnená, ale to sa vôbec neuznáva. Keď niekto chce obrovať pôdu v Kamerune, musí najprv preukázať, že sto, na tej pôde hospodáril už pred rokom 1984 a to je veľmi drahé. To vedie ku korupcii. A dôsledkom toho je, že 80% e, pôdy nie je zdokumentovaných, lebo je to nemožné. Keď niekto zarába len dolar na deň, nemôže celoročný príjem e, vydať na takýto dokument možno si to môže niekto požičať e, a, a, a radšej ale tie peniaze použije na zlepšenie technického vybavenia svojho podniku. A toto sú veci, ktoré sa dále aj dosiahnu, dajú dosiahnuť politickou vôľou. My pracujeme s viacerými poslancami. Pán Kačmarek e, o tom hovoril, pracujeme s Medzinárodnou organizáciou frankofónnych krajín, mali sme už tri stretnutia a na poslednom stretnutí sme skonštatovali, že je potrebné vytvoriť výbor, ktorý e, zostaví rámcový zákon pre e, takéto zjednodušené konanie v prípade vlastníctva pozemkov. Sú tam odborníci, právnici, profesor Rodrogu, ktorý pracuje pre Africkú úniu a sú tam právnici a poslanci zo Strednej Afriky a Východnej Afriky. E, sú tam geodeti, e, sociológovia, ale aj špecialisti na informatiku alebo kartografi. A oni majú pripraviť rámcový zákon, ktorý by mal pratiť pre všetky frankofónne štáty. A e, potom sa to možno rozšíriť aj na ďalšie krajiny. Tento rámcový zákon, toto si prajeme. A a to by malo byť nadnárodné právo. Pretože obchodné právo v súčasnosti v Afrike je upravované organizáciou, ktorá vydáva právne úpravy pre 16 krajín Afriky. A to je vlastne nezávislá justícia, ktorá potom nepodlieha národnej e, právomoci a to je veľmi dôležité pre investorov. E, to umožňuje efektívne e, investovať do Afriky. Tento krok chceme urobiť aj v spolupráci s poslancami. Pán Kačmarek má ale pravdu. To potrebuje príslušnú politickú vôľu. A ja si myslím, že Európska únia by mala hovoriť o týchto podmienkach pre poskytovanie rozvojovej pomoci v tejto oblasti. To by vlády mohlo doviesť k tomu, aby konali. E, e, v Afrike častokrát to nie sú parlamenty, ale vlády, ktoré vydávajú zákony. Ale e, za pomoci takýchto podmienok by sme cestu pripravili. A my sa tešíme, že túto myšlienku podporujete, ale nie je isté, že budeme úspešní, ak nás EÚ e, nepodporí v tomto projekte. Ďakujem. Ešte máte doplňujúcu otázku? Nech sa páči. Pán Arisu, ešte mám jednu krátku poznámku. Povedali ste to veľmi jasne. Ďakujem vám, boli to veľmi kvalitné vystúpenia. Ale spájať poskytovanie rozvoje pomoci s podmienkami, to nie je jednoduché a, a nepopulárne. To, trošku ma prekvapuje, ako ľahko si o tom hovoríte. Pán Kanute? E, moratórium. Tak, ako sa požaduje, to zodpovedá tomu, čo my hovoríme už 3 roky. Takže my sme za takéto moratórium ale klademe takúto podmienku. Ak hovoríme, že takéto moratórium musí byť vydané okamžite, tak to hovoríme preto, lebo chceme donútiť štáty k tomu, aby vykonali pozemkovú reformu, e, ktorá bude, do ktorej budú zapojení všetci aktéry. A v závislosti od toho, čo som hovoril, nemôžno povedať, že to platí, že to bude moratórium pre všetkých. Musí to byť moratórium preto, lebo sa, si musíme sadnúť a, a poradiť sa. Nemôžno pokračovať ďalej, keď e, vlastníkov vyháňajú z ich pôdy. Preto sa musíme stretnúť a diskutovať o tom. Ale keď niekto iný obsádza túto, obsadzuje túto pôdu, tak e, to právo vlastne patrí len tým najsilnejším. A to nejde. My žiadame moratórium. Áno, teraz moratórium, ale samozrejme treba pracovať na zhode, ako všetci zainteresovaní budú postupovať, pretože nemôžeme pripustiť krádež pôdy, ale e, musíme hovoriť aj o územnom plánovaní, teda musí to byť nejaká e, miera pre, pre pastviny, pre chov dobytka, pre výstavbu a tak ďalej. A treba splniť tie podmienky, ktoré tá pôda poskytuje a vtedy bude mať to moratórium zmysel. Pokiaľ ide o katastera úprava pôdy a očakávanie od EÚ, ja som veľmi opatrný, aby mi mal niekto diktovať, čo uh, odo mňa partnery čakajú. Uh, my máme rozličné rámcové podmienky eh, pre spoluprácu, kotonu a tak ďalej. A tam sú zakotvené princípy, Napríklad pr- princíp transparentnosti. S tým súhlasíme. Štáty a občianská spoločnosť. Preto hovoríme. V rokovaniach o spolupráci treba hovoriť, akými mechanizmami si zabezpeču, sa zabezpečuje transparentnosť. A tým vlastne zabezpečím, aby nebola ohrozená potravinová bezpečnosť. My vám poskytneme prostriedky a otázka je, ako vy, africká strana, môžete zabezpečiť, aby e, pôda plnila všetkých 5 funkcií. A my môžeme zabezpečiť, aby polnospodári nemuseli žiť v neistote. To by zodpovedalo vašim princípom a potom aj princípom afrických krajín. A potom by to znamenalo dobrú spoluprácu a tiež by sme mohli riešiť jednotlivé otázky. Pokiaľ je o podmienky, tam súhlasím s e, týmto pánom, poslancom. Musíme byť veľmi, veľmi citliví. A tých 10% z Maputu, prečo to nie je splnené, dostali ste odpoveď. Nie je dostatočná politická vôľa. Ale je to tak, že sociálne sily ktoré sú potrebné k, ku každej zmene, tak tie zatiaľ nie sú k dispozícii. Možno sa už ale niečo hýbe. Občianská spoločnosť, ktorá by mala byť toto silou, sa začína zaoberať túto témou. A tým spúšťačom bolo vlastne to zaberanie pôdy alebo krádež pôdy. To e, sme preukázali vyšetraniami a dnes už nie je možné, aby zohľadom na tie známe porušenia zákona v mestskom, ale aj vo vidieckom prostredí, nie je možné, aby vláda alebo mestské zastupiteľstvo jednoducho zabavilo pôdu a poskytlo ju niekomu inému bez toho, aby proti tomu reagovala občianská spoločnosť. No a keď tých 10% ešte nie, nie je v v platnosti, tak to je preto, lebo nie je dostatočná politická vôľa. A preto, že táto spoločenská, spoločenský tlak ešte nie je dostatočne silný. Preto je veľmi rozhodujúce dôležité, aby sme mohli e, ďalej trvať na tomto naplnení 10 Chceme, aby 10 rozpočtu sa naozaj používalo na Eh, podporu eh, eh, tejto problematiky. Ďakujem. Ďakujem. Tento panel končí a slovo dostáva Edmar Kotrušník a budeme hovoriť o druhom, druhej téme. Ďakujem, Mišel. Teraz zmeníme témy, zmeníme aj jazyk. Zastupujem tu českých voličov, možno sa si kladiete otázku, prečo práve ja predsedám tomuto panelu. Odpoveď je jednoduchá. Stojí za tým meno Deva. Pán Deva, každý z tejto snemovne poznajú meno pána e, Devu, nášho váženého kolegu. A on je odborník medzi poslancami na otázky vzťahu medzi EÚ a rozvojovými krajinami. Bohužiaľ, e, jeho povinnosti na britskej konzervatívnej konferencii mu nedovolili sa zúčastniť tejto, tohto podujatia, tak ma poprosil, aby som predsedal tomuto panelu. Keď som si preštudoval témy, skutočne ma to zaujalo. Ja som z Čiech a prežil som prechodné obdobie, kedy v 90. rokoch verejné vlastníctvo prechádzalo do súkromných rúk a je pre mňa cťou predsedať tomuto panelu, ktorý sa bude zaoberať úlohou súkromného sektora v poľnohospodárstve a dopadmi na živobytie populácie. Som rád, že naši ctení hostia nám povedia niečo o tom, ako vytvoriť podmienky pre súkromný sektor, ktorý má eh, operovať v Pán Clayton Sheffer je riaditeľom e, skupiny Global e IIC. I, I, IIC. Dobrý deň, som tu už e, po tretí raz v parlamente. Je to už po tretí raz, keď hovorím o týchto veciach a to je trošku frustrujúce, pretože sa o tom stále hovorí, ale problém v rozvojových krajinách zostáva. Nikto si ešte nevzal túto vec za svoju, aby zamedzil zaberaniu pôdy, vykupovaniu pozemkov a všetkým veciam, ktoré s tým súvisia. Global and Group, ktorá je konzultačnou skupinou, sa sústreďuje na vytvorenie leteckých snímkov a Eh, diskusie o tom, ako vytýčiť hranice pozemkov a vytvoriť kataster, ktorý je transparentný a do ktorého by nezasahoval štát. Štát niekedy eh, prejavuje nedostatok ochoty i kapacity vziať si na svoje plecia túto úlohu. My ako súkromná firma, medzinárodná koalícia, sme sa rozhodli eh, ochraniť majetkové práva k pôde. Takže týmito otázkami sa zaoberáme a cieľom našich aktivít je stransparentniť prostredie nehnuteľnosti. Ja v súčasnosti pracujem v Indii, teraz sme veľa počuli o Afrike, myslím si, že rečníci naozaj odviedli výbornú prácu, od, odprezentovali nám globálny pohľad na situáciu. S mnohými podobnými problémami bojujeme i v Indii, kde žije 100 100 tisíc ľudí nedávno v, de, v Dili zhromaždilo, aby protestovalo proti tomu, že im berú z rúk živobytie tým, že sa vykupujú pozemky. Osta- za ostatných niekoľko rokov sme e, vykonávali konzultačné konanie s organizáciami, ktoré vytvárajú katastre pre jednotlivé dediny. Tu sme sa mohli oprieť o zákon z roku 2005 v Indii, ktorý bol prijatý k tejto veci. Tento zákon zaručuje vlastníctvo pozemkov tým, ktorí ich používali kontinuálne 20 rokov, ktorí tam napríklad žili a ktorí sa venovali lesnému hospodárstvu v Indii. Samozrejme, že sú problémy s realizáciou v praxi, bola dosť pomalá, ale aspoň to vytvára príležitosť pre 100 miliónov ľudí, ktorí sú v takejto situácii v Indii, že nemajú kde si nárokovať vlastníctvo na, k pôde, na ktorej žijú alebo pracujú. Takže treba ešte previesť veci z legislatívy do praxe, keď už zákon existuje, treba ho naozaj uplatňovať. Pracujeme s Národnou bankou pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj, aby sme zoskupili, zintegrovali služby, poľnohospodárske služby, odborné služby odborníkov pre malých rodinných farmárov, drobných rolníkov, v prostredí, kde väčšinou operujú veľkí hráči, veľké poľnohospodárske firmy. Pomáhajme, pomáhame im, aby mohli, mohli sa e, fundovane postaviť týmto veľkým hráčom. E, naozaj e, vyvíjame tlaky na trhu, pretože sú tu títo veľkí poľnohospodári, ktorí chcú pestovať biopalivá na pozemkoch alebo materiál na biopalivá na, na pôde rozvojových krajín. A keď sa im postaví do cesty drobný rolník a pripravia ho o pôdu, potom to vyvoláva účinok, že sa ľudia stiahujú bez, keď už nemajú pôdu, stiahujú sa do miest, na okraje miest, do a títo ľudia, drobní rolníci, sú naozaj v nebezpečnej situácii, že sa takéto niečo stane, že nebudú schopní udržať tradičné poľnohospodárske techniky, ktorými produkovali iba také produkty, ktoré používali na svoju vlastnú výživu. Teraz to tak nie je, teraz sa podporujú, podporujú také pestovanie takých produktov, ktoré sa potom predajú na medzinárodných trhoch. A mali e, farmári si nemajú kde dopestovať produkty, základné výživné produkty pre seba. Je tu rozkol medzi tradičným poľnohospodárstvom a e, komerčným poľnohospodárstvom. Sú to ako keby dve odlišné e, sféry aktivít. Uvedom, uvedomte sa, že na jednej strane máte drobného rolníka, ktorý žije úplne izolovaný, na svojej pôde a žije z nej a na druhej strane sú obrovské medzinárodné organizácie, ktoré pestujú komerčné plodiny. Medzi nimi toto spektrum doplňajú mnohé e, kooperatívy, družstva alebo väčšie rodinné farmy, ktoré sú napojené na spracovateľské letecký priemysel. Sú rôzne rozličné modely, ktoré by mohli fungovať medzi týmito dvoma extrémami a ktoré, ktoré by mohli byť na osoch účastníkom. Nemyslíme si, že drobní rolníci by boli nejakým beznadeným prípadom vhodným len pre charitatívne projekty a že životaschopní sú len priemyselní, komerční aktéry. Tým že nie je dostatok pôdy, to nie je ešte všetko, ale drobní rolníci nemajú prístup ani k pôžičkám od bank. Ide tu aj o tricyklické plánovanie, plodín, zavlažovanie, zlepšovanie kvality pôdy, hnojenie. To sa nedá urobiť, keď e, nie je zabezpečené vlastníctvo pôdy, keď viete, že iba o pár rokov sa môže stať, že vás vyhostia z pôdy, alebo keď nemáte právnu istotu, že váš nárok na pôdu bude schopný obstáť a podľahnete tým komerčným podnikom, ktorí pestujú, pestujú, ktoré pestujú plodiny na predaj. Budem hovoriť o prístupe na medzinárodné trhy, to je zásadná vec, zásadná súčasť problému. Ak e, sa pozrieme na súčasnú situáciu, je jasné, že mali e, farmári dokážu súperiť s veľkými poľnohospodárskymi podnikmi, pretože sú produktívni, tak rovnako produktívni, keď sa to predáta na aker, ako komerčné veľké poľnohospodárske podniky. Samozrejme, že musia byť zameraní na inú oblasť, na e, naozaj zriedkavé plodiny alebo na spracovávanie plodín s pridanou hodnotou. Ďalšia problémová oblasť je uchovávanie poľnohospodárskych plodín, pretože sa aj dopestované produkty e, nepodarí dostať na trh, zhnijú medzi tým alebo sú istým spôsobom poškodené, pretože nie sú skladovacie priestory. Ďalšia vec sú e, semená plodín na vysievanie. Tam takisto nemôžu nemôžu drobní rolníci súperiť s veľkými firmami. Hrozí im vyvlastnenie. Vlády v podstate nezabrania nejako vyháňaniu ľudí zo súkromnej pôdy, pretože sú radi, že prišli medzinárodní investori. A transakcie, ktoré tu prebiehajú, sú skutočne znepokojujúce. Vidíme obraz ľudí, ktorí žili na pôde a títo ľudia predajú svoj, svoju pôdu nejakým tretím stranám, ktoré potom za veľké peniaze predajú pôdu medzinárodným konglomerátom a nechajú si všetok zisk a ľudia, ktorí žili celé generácie na nejakom mieste, nedostanú nič. To je už e, blízke občianskej vojne. Napríklad krajina ako Salvador, tam sa pestuje káva a teraz za ostatné 10 rokov sa prešlo na e, polodiny, z ktorých sa robia biopalivá. A to v, zmenilo vnímanie hodnoty poľnohospodárskej pôdy v Salvadore. Predtým tam boli mnohí nezávislí drobní rolníci, ktorí pracovali na svojich pozemkoch, dorábali kávu deň čo deň, e, boli na poliach a pracovali pre veľké kávové firmy. A v 80. rokoch, keď sa to zmenilo, tak e, vypukla občianská vojna. Situácia v Afrike aj inde tiež sa môže vydať týmto zlým smerom, ak teraz nezasiahneme čo najskôr. Hráči, ktorí pochádzajú zo súkromného sektora, môžu urobiť veľa, aby pomohli zvýšiť 10-ročný e, nárok na vlastníctvo pôdy, zvýšiť počet rokov. Naša firma robí konzultačné služby v, te, v tomto smere a Snaží sa riešiť aj jednotlivé prípady a zároveň vyvolať um, pozornosť medzinárodnej komunity a citlivieť ju na tieto problémy. Máme rôzne projekty, ktoré uh, generujú údaje, zhromaždíme do databáz údaje, vieme, kedy nejaký pozemok bol nárokovaný, kedy ho zabrali. Možno, že tá vláda v príslušnej krajine nikdy eh, si od nás nevyžiada tieto dáta, ale mm, dúfame, že áno. Zatiaľ ich iba zhromažďujeme, pretože nám to dáva jasnejší obraz toho, čo sa deje vo svete a budeme potom schopní dokumentovať, že mali rolníci niekedy niekde boli usadení a aj keď eh, nebudeme na základe našich dát môcť si nárokovať konkrétne pozemky pre konkrétnych ľudí, eh, určite buď, aspoň tieto dáta budú mať istú váhu, budú sa môcť dať použiť v nejakých ďalších sporoch. Venujeme sa aj poisteniu nároku, nárokovania pôdy. Napríklad v USA je to zásada, ktorá, ktorá platí, že človek má nárok na právnika pri vyvlastnení a na právnu pomoc prípadoch, keď štát jasne ukazuje, že sa mu nedá veriť pri pozemkových záležitostiach a klame e, vlastných občanov a umožňuje medzinárodným kooperáciám a veľkým firmám, aby vlastnili pôdu, tu je stále priestor pre medzinárodnú komunitu, ktorá sa zastane najzraniteľnejších v takýchto krajinách. Robíme mnoho v oblasti nárokov, na pôdu vlastníckých nárokov a práv. Ďalší dôležitý host, hovorí moderátor, prichádza z Francúzského inštitútu medzinárodných vzťahov. Je to predseda subsaharského afrického programu, pán Alan Antil. Dámy a páni, budem vám, predostriem vám št- štúdiu zo subsahárskej Afriky a za 10 minút, ktoré mám vyčlenených, e, vám chcem porozprávať o tom, čo sa dialo s definíciami a ako za, zarezonovali niektoré investície konkrétne. Chcem poukázať na to, že dlhodobé nájmy pôdy na základe kontraktov. Tam je istá právna istota, ale to iba z časti súvisí s témou. 200 miliónov hektárov zmenilo vlastníkov od začiatku e, tohto tisícročia alebo od roku 2010, ale nie, vš- nie je to väčšina, ktorú zabrali zahraniční investori. Netreba zabúdať totiž na takú vec, že mnohí investori sú národnými investormi, nie zahraničnými a preto by som rozdelil svoju prezentáciu na tri časti. Najprv budem stručne hovoriť o tom, ako sa zadefinujú pojmy a aké ťažkosti nás sprevádzajú pri definovaní koncepcie zaberania a vykupovania pôdy. V druhej časti sa budem snažiť pomenovať hráčov, ktorí investujú na tomto poli. O tom sme niečo už počuli e, do poludnia. A potom sa budem venovať tomu, aké konsekvencie majú takéto zaberania pôdy, vyvlastňovania pôdy, vykupovania pôdy v právnej sfére. Čísla nie sú spoľahlivé, pretože sme začali študovať e, v roku 2008 na Madagaskare situáciu, keď tam prišla e, korejská firma a zabrala 2 milióny hektárov pôdy, dokonca viac ako 2 milióny hektárov, bol to škandál. Prinútili sme ich stiahnuť sa, pretože vytvorili problémy s dodávkami potravín a s dostatkom potravín a tento prípad dostal našu tematiku, tak povediať, do svetiel rámp. E, bolo však stále viac takýchto prípadov. Um, mimovládky však um, neurobili dobrú službu štatistike, pretože zverejnili čísla, o ktorých sa ukázalo, že nie sú spoľahlivé. Výskumný sektor e, niekedy vychádzal z týchto nespoľahlivých čísel Je napríklad skupina, ktorá sa nazýva ILC, Medzinárodná koalícia pre pozemky. Sú to výskumníci, ktorí prišli s pozoruhodnými číslami. Na začiatku sme mali e, iba titulky v novinách, kde sa písalo x e, hektárov sa e, presunulo do súkromných rúk a tak ďalej, ale teraz už máme presnejšie čísla. Jeden výskumník napríklad povedal o Tunisku, že keby sa spočítali všetky pozemky, a to platí aj pre Mali, to by bolo 560 tisíc hektárov, ale potom sa uchádzali ukázali, že čísla môžu byť iné, že môže ísť len o 45 tisíc hektárov. Čiže odzneli tu isté výroky, odzneli tu čísla, ale naozaj nie, niekedy nemajú nič spoločné s realitou. Potom bola vypracovaná v roku 2010 veľmi dobrá štúdia, ktorá zoskupila všetky investičné projekty od roku 2008 do roku 2009. Aj také, ktoré sa vtedy mali začať, ale sa zatiaľ nezačali, iba boli pred štartom. Zahrňalo to 81 krajín, 465 eh, projektov, 45 tisíc hektárov to zahrňalo. 30 z týchto projektov bolo ešte len na, na začiatku. 18 zo 45 tisíc hektárov presun mm, majetkových práv bolo schválených štátom a 30 tejto pôdy bolo na začiatku rozvoja a 22 tejto pôdy sa v skutočnosti aj využívalo. Ďalšia štúdia v roku 2011 ukázala, že medzi rokmi 2009 a 2010 e, sa zmenili vlastnícke práva u 203 miliónov hektárov, ale z toho sa dalo dokázať iba 71 miliónov hektárov a z toho 70 sa použil, používalo stále na poľnohospodárstvo. Ostatné pozemky, na nich boli bane, podzemné šachty, alebo sa použili tieto pozemky na stavbu hotelov, reštaurácií a podobne. Za ostatných niekoľko rokov pozorujeme tento trend. Je to volanie po produkcii plodín na biopaliva a to znamená, že sveto, obyvateľstvo sveta má problémy s potravinami. Treba hovoriť aj o populačných explóziách v rozvojových krajinách, kde je na vzostupe tvorba strednej triedy a stredná trieda zmení svoje stravovacie návyky, začnú jesť iné potraviny, takže by som rád upriamil pozornosť aj na tieto aspekty. Už sa žiada rozmanitejšia pôda, zvyši, zvyšuje sa spotreba mesa v potravinovej oblasti a keď E, chcete jesť viac mesa, potrebujete na to viac e, polí. Čoraz viac ľudí sa stiahuje do miest, čoraz viac ľudí žiada e, viac mesa, to znamená, že je treba stále viac pôdy. Teraz niečo k aktérom. Zadefinujme si ich. Kto sú tí, ktorí stoja za priamými zahraničnými investíciami v eh, subsahárskej Afrike? Niektorí chcú zabezpečiť eh, dodávky potravín na dlhodobý čas. Je za tým Saudská Arabia, Čína, štáty zálivu, Líbia, ešte pred pádom Kadafiho. Oni presúvali výrobu potravín inám. Keď sa pozrieme na zahraničné investície v Afrike, ktoré by mali byť riešením podvyživy a nedostatku potravinových zdrojov, to je zvláštny argument, pretože potom človek hovorí o obyvateľstve v hostiteľskej krajine versus investori Južná Korea, India, Japonsko. To, Japonsko je dôležitá krajina, ktorá produkuje oleniny a strukoviny. Napríklad šošovica z Indie je stále drahšia. Niektoré indické firmy už presunuli e, pestovanie šošovice do Afriky, pretože ich to tam vidia lacnejšie. Druhý aktér, ktorý produkuje, je, sú tí ľudia, ktorí produkujú plodiny na biopalivá. Táto skupina ľudí e, je čoraz významnejšie prítomná v tomto sektore a keď sa pozrieme na investície do poľnohospodárstva ako riešenie e, dodávok potravín a zabezpečovania potravín, tak asi sa nám to nepodarí tak, že budeme pestovať plodiny, z ktorých sa vyrobia biopaliva a nie potraviny. Tretia oblasť sú, inves, je, je, sú investície, ktoré pochádzajú z dôchodkových fondov. Dôchodkové fondy sa začínajú zaujímať o také firmy, ktoré investujú do takejto pôdy. Prečo? Dôchodkové fondy si myslia, že toto bude ziskové, že dlhodobo tu pôjde o ziskové projekty v konkrétnych e, komoditách, potravinových komoditách a myslia si, že je výborné do nich teraz zainvestovať. A toto vytvára ďalšieho hráča na trhu. A nezabúdajme na africké štáty, často sa na ne zabúda, ale štáty, respektíve vlády, chcú investovať do pôdy, chcú svoje vlastné priame zahraničné investície, aby sa zvýšili HDP, chcú riešiť isté problémy, napríklad obchodnú bilanciu. Čiže africké štáty, ktorých je asi v súčasnosti 20, ponúkajú ako hostitelia takéto zahraničné investície pre svoje vlastné dôvody. Dokonca aj istý spoločensko-daňový dumping sa pozoroval. Predbiehajú sa, kto dá najlepšiu ponuku investorom. Skutočne nevedia, čo by už od dobroty urobili, len aby niekoho prilákali. Menia pravidlá, menia mm, normy. Afrika je v takomto procese, ale ako som na začiatku povedal, konečným aktérom sú, mm, alebo v poslednom, e, na poslednom mieste v tomto vymenovanom rade sú medzinárodní investori, napríklad Svetová banka, ktoré šíria myšlienku priamých zahraničných investícií, ktoré sú podľa Svetovej banky výborná vec. Ale tie, a iba v tom prípade, že sú vítané u, u hostiteľa, vítané tam, kde sa pridelili. Myslím si, že tu by sme sa mali zoznaviť s podrobnostiami, na ktorých vždy dosť záleží. Dva argumenty. Prvým, tieto investície sú už svojou povahou zlé. Sú to vlastne, e, je to vlastne zamaskovaný neokolonializmus. A druhý argument hovorí, že samozrejme, že z toho vyvstanú dobré veci pre ľudí, že to bude mať účinky, ktoré na ktoré sa nabalí potom rozvoj infraštruktúry a mm, ďalšie aktivity. Čiže ide o to, že treba sa pohybovať po zlatej strednej ceste medzi týmito dvoma extrémami. Kľúčová vec tu je kapacita štátu, ktorý by mal byť hostiteľom a umožňovať investície. Najdu sa takéto štáty? To je kľúčová otázka. Štúdia, ktorú viedol Lorenzo Kotula, výskumník ktorá pochádza z Medzinárodného výskumného ústavu FAO z roku 2009. Táto štúdia sa zaoberala deviatimi africkými krajinami. E, preštudovali si kontrakty a závery boli dosť pesimistické. Predovšetkým bolo mimoriadne dôležité vôbec sa dostať k týmto kontraktom po druhé, aby bolo možné to urobiť, boli vydesení, možno prekvapení, že dlhodobý leasingový kontrakt na stovky hektárov za dekádu bol zredukovaný, zredukovaný na niekoľko až tvoriek. A keď si pomyslíte na to, ako sa tieto kontrakty robia vo veľkom, vynechali tu jednu maličkosť. Katastre jednoducho nemajú zaznamenané, koľko hektárov je v hre. Keď je kontakt ponúknutý zahraničným hostiteľom, tak sa zvyčajne neuvádza presne, o aké pozemky ide. Treba upriamiť pozornosť aj na ďalšiu vec, ktorá je podľa mňa e, zásadná, a to je rokovací proces medzi štátom, investormi ako to už bolo povedané. A veľmi často tu ide o centralizovanú vec v afrických štátoch. Dokonca niekedy prezident má kontrolu nad týmito vecami. Napríklad v Etiópii ministri a ministerstva nie sú kontaktované prezidentom. Tie, ktorých sa to týka. A často zistia ľudia na ministerstvách, že nič o príslušných investíciách nevedia, takže niekedy je úplne vynechaný štát a cez e, prezidenta si firmy dohodnú vykupovanie pozemkov a to je problém. Nedá sa čakať, že by to bolo na e, úžitok a osoch krajine, keď sú takéto kontrakty e, veľmi vágne formulované, je tam sú tam plané sľuby, že tieto firmy vybudujú infraštruktúru a postavia nemocnicu, ale bez akýchkoľvek konkrétnych, konkrétnych e, vecí, o ktoré by sa potom dalo oprieť a navyše nie sú vo svojej podstate záväzné tieto dokumenty. Dokument, ktorý hovorí, že investor urobí to a to, ale nie je to špecifikované, tak e, takýto dokument sa nedá použiť. A napokon, keď sa pozrieme na závažné štúdie v týchto veciach, všetky poukazujú na fakt, že mnohí ľudia sú obeťami takýchto investícií a sú tu tri typy obetí drobní chudobní rolníci, ktorí majú malú farmu a môže ich byť e, čoraz e, viac, pretože často sa to týka nejakej konkrétnej národnej menšiny, národnostnej menšiny, ktorá žije v danom štáte, alebo zmien na mocenských postoch. Tí, ktorí sa venujú živočišnej výrobe, štáty e, majú čoraz menej pozemkov, na ktorých môžu živočišnú výrobu prevádzkovať a chovať zvieratá. A tretia zraniteľná kategória sú ženy. V mnohých afrických krajinách aj u nás ženy vedú rodinu aj firmu. A to za sebou prináša mnohé problémy a stiažuje pozíciu žien. A posledná vec, chcem zdôrazniť, že tieto kontrakty veľmi často aj v prípade toho najlepšieho scenára sa snažia, aby vznikli listy vlastníctva, aby bola vec eh, pôda zaregistrovaná, ale často tu prichádza otázka prístupu k vode. O tomto sme ešte nehovorili. Dnes do poludnia hovorili sme len o pozemkoch, ale predstavte si indickú farmu, ktorá investuje do vyprahnutej oblasti v Etiópii, aby tam sa pestovali kvety. Určite, že nebudú mať zisk, ak tam nebude k dispozícii voda. A ak si to predtým nepremysleli, a ak nemajú e, povolenia na to, aby, aby čerpali vodu, podzemnú vodu, tak samozrejme, že to bude mať e, veľký dopad na farmy v okolitom prostredí. Takže tieto typy investícií nás vedú k rozmýšľaniu o tom, aký typ pozemkov sa má využívať na tieto účely a k tomu, že treba vytvoriť systém kompenzácií za vyvlastnenie pozemkov, ale je tu aj otázka vody. A posledná vec. Záverom chcem povedať štyri veci. Africkí farmári potrebujú právnu istotu, potrebujú istotu, že im patrí pôda, na ktorej žijú a to by sa dalo, dalo vyriešiť legislatívnym mechanizmom, ktorý už e, sa odštartoval a zdá sa, že beží správnym smerom. Farmári nemôžu investovať, keď nebudú vedieť, že aj o 10 rokov im tá istá pôda bude patriť. To je e, potreba reagovať na isté reality, isté situácie a keď nie je možné garantovať vlastníctvo pôdy, tak e, sa nedá od nikoho žiadať, aby tam niekto si postavil dom alebo aby investoval dlhodobo, keď nemá záruky. Po druhé, farmári, najmä drobní rolníci, potrebujú e, podporu. Čo ma privádza späť e, k politike Afričanov, Potrebujú hnojiva, potrebujú osiva, semena v správnom čase a potrebujú štát, aby sa úroda aj zožala. To už, nemus- to už nie je nutné pre investorov, aby aj toto obsiahli, alebo môže byť nedostatočná organizácia a potom vidíme plodiny, ktoré hníjú na poliach, pretože to nebolo dobre premyslené a treba lepší manažment, treba, aby dostávali poľnohospodári úvery. Inak budeme mať roztrieštené, roztrusené drobné pozemky, na, do ktorých farmári vôbec nebudú investovať. Radšej budú investovať iba do aktivity, do obchodovania, do remesiel. Nie sú to len rolníci, sú tu, sú tu aj ostatní, ktorí sa venujú týmto okolitým činnostiam a e, majú spracovateľské firmy, dopravné, prepravné firmy. To všetko súvisí s využitím pôdy. V subsahárskej Afrike vidíme, že farmári e, dokážu zvyšovať svoj príjem. počuli sme niekoľko príkladov dnes ráno. Prepačte mi, že hovorím tak dlho, ale ešte musím spomenúť e, tradičné právo, zvykové právo, ako sa mu hovorí. E, nechceme, aby e, bolo prekážkou našich diskusí, ako pán Hariso povedal, treba jednoducho prekonať toto zvykové právo, treba ho istým spôsobom oslabiť. Napríklad ako sa to udialo v provincii Sahel v tradičných spoločnostiach existuje tzv. trieda vznešených, ktorá e, môže vlastniť pôdu a keď napríklad oslobodia svojich otrokov, títo by mohli vlastniť pôdu, ale nevlastnia ju, pretože nie je žiadna k dispozícii. O tom to vieme z histórie. Tie veci, o ktorých hovoríme dnes do poludnia, o tých sa veľa nehovorí, ale z geopolitického hľadiska tu máme veľké problémy, napríklad ťažbu diamantov, vojny. Keď je vojna v týchto krajinách, vždy má v sebe e, rozmer vlastníctva pôdy. Máme e, pod breži Sloveniny aj iné príklady. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán Alan Antil, ďakujem obom. A teraz máme 5-7 e, minút Ehm, na otázky mojich kolegov, poslancov. Máte nejaké otázky? Ricardo Filip. Ja by som eh, uvedol krátku vahu, skôr ako mm, otázku eh, oboch eh, rečníkov. Ja myslím, že ako povedal predtým kolega Čmárek, eh, sme tu pred problémom politickej dôvery a v zásade problém eh, je mm, to veľmi ťažké riešenie, ale musí to niekedy začať. A um, problém je, že eh, toto už trvá dlhšie ako 10-15 rokov a mm, my sme tomu nevenovali dosť pozornosti ako um, povedali eh, mnohí, že um, vlastníctvo pôdy je v rukách um, niekoľkých um, málo vlastníkov a otázka, ako budeme um, v týchto súvislostiach čeliť um, potravinovej krízy v budúcnosti. My teda musíme začať niekde a um, oznelo tu mnoho riešení a dokonca aj priame a jasné riešenia pri aktivácii našej um, rozvoje politiky a um, podpore našej rozvoj pomoci pri riešení konkrétnych problémov v afrických štátoch. E, myslíme, že riešenie nie je u nás, ale riešenie je v afrických štátoch a istým spôsobom by sme mohli spolupracovať so všetkými týmito problémami ktoré majú veľmi ťažké riešenie, ale e, my e, chceme to dať takže by sme e, dospeli na prvú roveň pri riešení našich starostí a mohli to vôbec nastartovať, aby sme mohli toto odovzdať africkým štátom a aby sme mohli zo úrovne Európskeho parlamentu aktivovať mechanizmy, aby sme aj africkým štátom preukázali, našu angažovanosť. Vieme, že tu je mm, zložitá situácia mm, u poľnohospodárov na jednej strane bez e, možnosti e, tieto budúcnosti riešiť. E, mnohé nadnárodné firmy teraz zabrajú veľké výmery pôd aj v Afrike, aj v Amerike, v Latinskej Amerike, aj v Indii. A ako povedal pán Sefer, v Indii keď sa prijíma riešenie, keď e, sa pristúpi k práci z 5 rokov na konkrétnom pozemku, tak sa z toho môže stať e, majetok e, vo vlastníctve toho poľnohospodára. A ako povedal pán Antila je spolu s pánom Nurisatom, myslím, že máme tu na stole niektoré problémy, ktoré môžu naraz v budúcnosti a naraz tu do oveľa väčších rozmerov budúcnosti, ak nebudeme teraz konať. A vy ste vyjadrili súbor opatrení, ktoré sú potrebné, ale my ich musíme teraz aktivovať e, z našej úrovne v parlamente a preveriť si, že ako my europoslanci budeme môcť toto rozvíjať a tiež um, tento rozhovor uh, odozdať aj komisárom, ako sme už diskutovali o tom s komisárom pre rozvoj. Takže toto sú naše úlohy, ktoré musíme naplniť to je asi všetko. Nechcem, aby som sa vyjadroval skepticky a nechcem ani sa príliš optimisticky vydať. Chcem sa vyjadrovať realisticky a e, chcem to brať so e, zreteľom. Je tu problém s nedostatkom politickej vôle a e, to sa asi týka súvisí aj s tými otázkami, ktoré majú naši spravodajcovia, to je korupcia a politická situácia, ktorá vzniká v niektorých štátoch a my zo strany Európskeho parlamentu by sme mali bojovať proti ním, e, aby e, boli aby nevznikali ešte horšie podmienky pre týchto poľnospodárov. Ďakujem pekne, myslím, že to bol skôr komentár ako otázka. A máme tu 2-3 e, hodiny. 2-3 minúty, než začneme s tretím panelom. Filip Kačmarek, nech sa páči. Přivolal eh, našeho kolege. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste spomenuli nášho kolegu Nerjo Deve, ktorý často hovorí o tom, že eh, nesmieme diskutovať len o eh, zmierňovaní a likvidácii chudoby, ale aj o tvorbe bohatstva. Ja si uvedomujem, že to môže byť frustrujúce, že toľko rokov o tom diskutujeme, ale my sme hovorili na túto tému a to je určite mm, motivácia, e, motivujúca práca pána De Desoto, ktorý hovoril o tom, aký môže byť prvok e, toho právneho e, posilnenia nielen v znižovaní chudoby, ale aj tvorbe bohatstva. Z týchto pozorovaní vyplýva, že výsledky týchto pozorovaní a výskumov poukazujú na to, že často sú to tí, ktorí tieto závery e, nemusia bezodmienečne vyvodzovať. Teda nie e, tí, e, ktorí sú mali poľnohospodári v týchto štátoch, tí zrovna z toho neprospievajú. Sú to čisto mm, komercializačné modely alebo isté posilnenie právo vlastníctva alebo eh, listu vlastníctva. Môžeme k tomu eh, dať priamo súvislosť? Uh, speaking time. Áno, máme tu rečnícky čas vymedzený, takže dám každému jednu minútu. Point about Hernando de Myslím si, že čo ste uh, spomenuli, je dobrá pripomienka. Musím o tom hovoriť, že z sedliackého poľnohospodárstva sa to musí rozhodnúť na uh, lepšiu účasť na globálnom trhu a poskytovaniu nástrojov pre týchto ľudí, aby prosperovali. Ja si myslím, že ak vydržíte pôdu na istej úrovni, musí byť právne vaša, musíme si to uvedomiť. Takto e, vzniklo vlastníctvo v západných štátoch a toto je jediný rozumný mechanizmus e, pre pridelenie vlastníckých práv ak by ste to e, začali e, náhodne rozdávať ľuďom na základe politických e, konexí, tak by bola veľmi zlá situácia. Otázka politickej vôle sa týka toho, kto má zisk z týchto transakcií a často vidíme, že peniaze idú na súkromné účty politikov a toto je ťažký problém, ktorý ťažko možno vyriešiť a nie som si istý, že ako klásť tlak na tých eh, úradníkov, aby konali zodpovedne. No toto je jadrom tejto situácie. Áno, chcem povedať k dvom bodom. Ja som o tom moc nehovoril, ale sú tu zahraničné alebo národné investície, ktoré majú dopad na poľnohospodárstvo. Nemali by sme to zakrývať. Je veľa príkladov, hlavne napríklad sú spoločnosti v Keni, ktorí, ktoré pestujú kvety a oni v oblastiach, kde fungujú, dosiahli eh, ozajstné zlepšenie v životoch tých, eh, ktorí pestujú kvety a ovocinárstvo. A prospech z toho majú tí farmári v tejto oblasti a videli sme, že to viedlo k ďalšiemu rozvoju a nie sú to len e, národné a medzinárodné investície, ktoré sú zlé, ale keď sa pozrieme na to podrobne, tak často sú to stovky alebo tisícky hektárov, o ktorých hovoríme. A dovolte mi teraz uviezť príklad zo Senegalu, kde ministerstvo poľnohospodárstva v Senegale je aktívne a ja študujem eh, potravinové otázky v Senegali už niekoľko rokov a stretol som sa s zástupcami zo Senegalu aj z poľnohospodárstva a povedali mi dve veci eh, k ministerstvu poľnohospodárstva v Senegale. Eh, ministerstvo poľnohospodárstva v Senegale bolo obeťou, ako aj mnohé ministerstva ďalšie, rozpočtových krátení, ktoré nanutili isté štáty a isté medzinárodné inštitúcie ako Svetová banka a MMF. V 80. a 90. rokoch eh, zmrazili nábor pracovníkov, aj eh, na, zmrazili mzdy a toto malo isté účinky, eh, ktorými Senegal stále trpí a je tu jeden príklad a to, že priemerný vek riaditeľa na týchto ministerstvách je veľmi vysoký. Vidíme istú dynamiku, no títo ľudia boli prijatí len nedávno, a takže je tu nedostatok dynamiky tohto personálneho vývoja. Zároveň s týmto zmrazením miest e, nastol aj únik mozgov a niektorí najlepší ľudia na ministerstve išli do súkromného sektora, do eh, MVO, kde mali eh, lepšie eh, platy a tiež zaznamenali tu na tvrdú politiku, ktorá viedla k tomu, že jeden expert eh, z senegalského poľnohospodárstva eh, mi povedal, že vtedy mal pochybnosti, že či senegalské ministerstvo naozaj dokáže sledovať, čo sa deje. Čo sa eh, deje v Senegale. Až tak ďaleko to zašlo. Samozrejme, musí to byť politická vôľa v samotných štátoch. Nemôžete mať zahraničné orgány, ktoré um, budú im vnúcovať rekonstrukciu. Almost one minute. Skoro jedna minúta. A teraz dám prihrám loptu z Prahy do Dublina, môj kolega, pán Mitchell. Um, Ďakujem pekne, vítajte všetci. Pokúsim sa nehovoriť eh, veci, ktoré už odzneli a najprv e, v súvislosti s prioritami mojej politickej skupiny je pravda, že mm, list vlastníctva a právne vlastníctvo e, umožňuje ľuďom si požičiavať peniaze za e, lepších podmienok a preto musí existovať vlastníctvo a systém, ktorý chráni vlastníctvo pôdy. Ja nehovorím len o rančeroch a farmároch len. A ja sa chcem vrátiť k tomu, pretože si myslím, že vlastníctvo nehnuteľnosti alebo pozemku e, mení e, celý e, ten, tú koncepciu ľudí. A niektorí ľudia majú strach z dôsledku, čo sa stavajú konzervatívci alebo nie, ale v skutočnosti nie, nemení sa um, to spôsob uh, myslenia a hlasovanie v voľbách a chcem sa vrátiť k írskym skúsenostiam. Tieto práva sú viac ako len osobné práva. Sú to spoločenské práva a oni podporujú a poskytujú základ pre ekonomický pokrok. Svetová banka vydala mm, materiál o prieskume politík v roku 2003, čo sa týka rastu a znižovania chudoby v rozvojom svete a e, toto dospelo k trom pozitívnym dôsledkom a e, tieto možno prisúdiť e, k všeobecne stanoveným právom vlastníctva, čo umožňuje investorom investovať svoj čas, aj peniaze, aj snahu do pozemkov. Napokon, po druhé, komplexné vlastnícke práva sa ukázali ako kľúčové pre znižovanie chudoby a toto môže eh, byť aj sociálny a ekonomický starter a kontrola a vlastníctvo majetku sa ukázalo byť eh, podporou pre eh, rozvoj aj v, medzi ženami a hlavne pre zvýšenie výdavkov na vzdelávanie žien Problém je, že e, je tak veľa priorit v rozvojom svete, že nakoniec nič nie je priorita. Máme tak veľa na tanieri, že ak neudržíme túto vec na páse, tak spadne z pása. Toto je vec, ktorá môže zmeniť e, myslenie a spôsob, ako veci robíme. Chcem hovoriť o, o mojom vlastnom štáte. Na konci svetovej vojny, niektorí kolegovia to už povedali, Umrtnosť detí v Írsku bola 45 e, za tisíc. Je to asi podobné v iných štátoch. Teraz máme najnižšiu umrtnosť detí v celom svete. E, v rozvojom svete je to teraz 68 na tisíc. To je veľmi veľa. No, 13 tisíc detí o 13 tisíc e, detí viac za deň prežíva vďaka naš, našim zmenám a zlepšeným podmienkam. ak budeme mať zmenu v prístupe a v podmienkach, tak môžeme dosiahnuť úspechy ako v Európe, ale tiež môžeme sa poučiť z toho, čo sme urobili v rozvojom svete v súvislosti s vlastníctvom pôdy. A niektorí ľudia tomu nerozumejú, ale ja by som to chcel spochybniť. Keď sa pozrite na štát, kde ehm, vlastníctvo pôdy spôsobilo rozdiel, tak je to môj štát, pretože dôvod, prečo je môj štát takto rozdelený v súčasnosti, a to len od roku 1929, ehm, a to preto, že máme vlastníctvo pôdy. Mali sme e, veľmi poľnohospodárskú e, rolnickú spoločnosť, e, kde neboli majiteľia zeme, poľnohospodári, ale väčšinou britskí aristokrati. A v 29. ľudia boli umiestnení na svoje polička a tieto potom využívali pre svoju ekonomickú výhodu a, mm, ako kapitál a potom e, nastal rozvoj a investície do priemyslu a väčšina Irska e, bola naďalej závislá od týchto neprítomných e, vlastníkov pôdy. Takže keď nakoniec e, na Severnom Mírsku um, bolo referendum, tak väčšina z nich uh, sa vyslovila za uh, zotrvanie v Británii. A nakoniec sme mali ministro pôdy, a keď ja som bol poslanec v Írskom parlamente 26 rokov a vtedy sme stále mali ministra pre pozemky a pozemkovú komisiu a táto nadobudala povinným výkupom pozemky a tieto potom pridelovala ľuďom pre používanie. Takže máme z toho skúsenosti v Európe a toto sa dramaticky zmenilo. A to nie preto, že sme vstúpili do EÚ a pretože narastol príjem na obyvateľa, ale vlastníctvo pôdy a vlastnícke práva e, priniesli značný rozdiel a to dlho predtým, ako o tom hovorila pani Testerová v Británii. My sme um, predali obecné um, domy, obecné bývanie um, ich nájomníkom. A nakoniec uh, ľudia môžu vlastniť tieto nehnuteľnosti, ale nezmenilo to ich uh, hlasovanie vo voľbách. Ja to chcem povedať, že ja si nemyslím, že ľudia v rozvojom svete sú iní ako ľudia v Európe. Tomu neverím. A myslím si, že keď ľudia majú tú istú príležitosť, tak ju zmenia. Ja si myslím, že Svetová banka má pravdu, keď hovorí, že tie tri zmeny možno umožniť. Ďalej, keď hovoríme o právnom vlastníctve, tak sme vytvorili príliš veľa prekážok a asi opravnenie poviem, že satelit EU sa použil po tých problémoch so Sri Lankou, kde všetci tí mm, obyvateľia na pôde boli vytlačení a potom si iní robili nároky na tú pôdu. To isté sme používali v Európe, že keď farmár nedá pôdu úhrom, tak nedostane dotácie a odkiaľ vieme, že ju dá úhrom, tak to vieme z leteckých snímok. Takže nemali by sme to komplikovať. Sú moderné spôsoby, ako to urobiť. EU e má prístup k satelitným snímkam a mm, mali by sme prestať e, hovoriť o tom, že všetky tie farmy majú byť naplnené alebo nie. Sú spôsoby, ktoré možno nevyžadujú tie isté pomalé procesy, ktoré boli v minulosti a dali by nám tiež istotu právneho vlastníctva. Ja myslím a ja verím v Vlastne sú pôdy, všeobecne, či už je to lokalita, alebo malá farma, alebo dom a naozaj verím, že to dáva ľuďom stimul, aby sa ujali zodpovednosti a tiež e, to, čo berie e, štátom možnosť kontroly, štáty radi robia e, rozhodnutia za ľudí a ja som kresťanský demokrat, nie konzervatívca, ani liberál, ja som niekde v strede. Ja si myslím, že ľudia by mali mať umožnené e, robiť si rozhodnutia sami a mali by dostať právo zrobiť tie rozhodnutia. E, nie, že štáty by sa mali držať e, svoje kontroly nad vecami, malo by sa umožniť ľuďom, aby si robili svoje rozhodnutia a teším sa z rozhodnutia, ktoré prijala komisia, no myslím, že mali by sme to zachovať v stredobude pozornosti pretože tu je potenciál um, Svetovej banky, aby nastolila významnú zmenu. A vraciame sa k tomu neustále, ale sme veľmi zaneprázdnení ľudia. Ja som tu ráno išiel do výboru pre ekonomiku, aby som um, bojoval za záujmy Irska, ale vrátil som sa sem, pretože myslím, že toto je dôležité. Nemali by sme to stratiť zo zreteľa, pretože to má značný dopad na fungovanie a na zmenu sveta. A teraz dám slovo pánovi Bernardovi Rejovi. Merci, monsieur le président. Uh, je suis accompagné... Uh... Ďakujem, pán predseda. Pracujem v generálnom rejiteľstve DEFCO a je tu môj kolega Filip Deto, ktorý je tiež v tom istom generálnom rejiteľstve a venujeme sa otázkam uh, právnych predpisov v súvislosti s pôdou a je vlastníctvom. Chcem vás informovať o opatreniach DEFCO e, v oblasti e, vlastníctva pôdy. E, teda pozrieme sa na tú celú medzinárodnú panorámu týchto názorov. Pozrieme sa najprv do minulosti 2004 EÚ prijala usmernenia e, v oblasti vlastníctva pôdy. A významnou témou bola podpora administratívnych reforiem v oblasti vlastníctva pôdy, e, zabezpečenie právnej istoty e, pri vlastnice pôdy a exist, exist, analyzovať existujúce pravidlá a praktiky a potom inova- zriadiť inovatívne e, systémy na transfer vlastníctva pôdy a potom tiež e, rozprúdiť e, nájomný trh s pôdou. A v roku 2011 sme ešte raz preverili stav a skonštatovali sme, že medzi rokom 2000 a 2011 sme previedli dosť veľký počet projektov v tejto oblasti, v, bolo to 92 projektov v 37 krajinách. To je dosť e, podstatný počet. Išlo tam hlavne o tieto témy, teda legislatíva, e, verejná správa, vlastnícke práva a management, e, najmä pokiaľ ide o polnospodárstvo, potom otázka miestnej správy pri decentralizácii v súvislosti s vlastníctvom a tiež rastúca úloha občianskej spoločnosti pri riešení vlastníctva pôdy. A potom medializácia v prípade konfliktov a tiež otázka ľudských práv v súvislosti s právom na pôdu zásadnou zmenou v medzinárodných kruhoch sa táto zmena sa odohrala až v posledných rokoch. FAO vydala usmernenia k zodpovednému manažmentu pôdy, rybolovu a lesov. Existuje proces FAO, ktorý už e, beží asi 10 rokov a e, e, FAO skonštatovalo, že e, túto tému treba prepojiť s otázkou potravinovej bezpečnosti. Vznikol tiež výbor pre potravinovú bezpečnosť v rámci FAO. Komisia EÚ videla finančné prostriedky a financovala niektoré programy v tejto oblasti. Komisia e, teda sa podiela na tomto programe to viedlo k dokumentu, ktorý výbor pre potravinnú bezpečnosť e, schválil v máji 2011. Skutočnosť, že veľká časť krajín e, si adoptovala tieto e, dobrovoľné pravidlá, znamená, že je tu rastúce povedomie, pokiaľ ide o potravinnú bezpečnosť. Usmernia majú niekoľko princípov. Najprv ide o legitimitu práva na pôdu, pôdu a ich uznanie. Potom sú to e, otázky právne alebo otázky e, medializácie a tiež e, ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré hrozia kvalite pôdy. Potom právne uznanie nárokov na pôdu. Práve sa hovorí o práve spoločenstva, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo alebo rybolovné hospodárstvo, to sú práva, práva spoločenstva, ktoré je potrebné zohľadniť. A potom treba hovoriť o prenose a vlastníckých práv a ako sa majú spravovať. E, teda transakcie v oblasti imobili e, nehnuteľnosti je potrebné riadiť a v mnohých krajinách to je veľmi dôležitým aspektom každých e, právnych súvislostí. Je tiež e, treba ale zdôrazniť, že toto sú dobrovoľné usmernenia. Nemajú nahradiť existujúce dohody alebo právo chcú jednoducho len e, vytvoriť lepšiu prax v tejto oblasti. Tieto usmernenia, dobrovoľné usmernenia, predsa však znamenajú zmenu paradigiem. Je tu teda rastúci dopyt po e, e, stabilnejšom prostredí a E, môžeme hovoriť o lepšej súťaži v tejto oblasti a to súvisí s produktami a tiež s prírodnými zdrojmi. E, a môžeme hovoriť o istom koncenze v tejto oblasti. Totiž, že správa práva na pôdu sa musí lepšie spravo, e, riadiť. E, je potrebné zainteresovať e, všetkých relevantných aktérov. To druhé, že sa ukázalo, že je potrebné vytvoriť zodpovednú prax voči e, spoločenstvu obyvateľov. To je tiež e, zahrnuté v týchto usmerneniach. FAO po prijatí týchto usmernení vykonala prvý krok zostavila akčný plán, čo sa môže urobiť, aby sa zlepšil manažment pôdy. Teda zo strany krajín je potrebné zosúľadiť kroky, teda e, vytvoriť platformy, pretože tam je množstvo rôznych aktérov a e, je tu teda viacej e, hráčov, nielen e, štát a potenciálni vlastníci práva, e, pôdy. A je preto veľmi dôležité, aby sa tento proces konal postupne a dlhodobý. Existuje potom niekoľko regionálnych iniciatív, tie ešte spomeniem, napríklad v Afrike v spolupráci s Africkou úniou. A ako sme už povedali, existujú aj globálne iniciatívy, do ktorých sa zapája e-, FAO a ide o vykonávanie spomenutých usmernení. A existuje ešte ďalšia zaujímavá medzinárodná iniciatíva, na ktorú chcem upozorniť. Vytvorila sa medzinárodná koalícia, ktorá sa týka vlastníckých práv pôdy. Pozostáva z e, darcovských štátov a mimovládnych organizácií. E, sídlo má v Ríme a pracuje asi 5 rokov. Venuje sa rôznym fenoménom e, v súvislosti s právom na vlastníctvo pôdy a vytvára databanku, ktorá je k dispozícii na internete. A tam sú zahrnuté aj veľké transakcie pôdy. Medzičasom je to veľmi významný a uznávaný referenčný bod e, v tejto problematike. Existuje aj správa E, na tejto webovej stránke sa poskytuje aktuálna informácia o prebiehajúcich transakciách pôdy. Tu je mapa. ...83 miliónov hektárov polnospodárskej pôdy e, je dotknutých e, investíciami a medzinárodnými transakciami. Táto koalícia e, vytvorila aj tie, tiež aj pozorovací výbor a chce tým zhromažiť viac e, relevantných informácií. Môj predrečník o tom hovoril. Ide o zdokumentovanie aktuálnych pomerov. Afrike. A Afrika je vlastne kontinent, kde sú tieto otázky veľmi aktuálne. Tu treba hovoriť o iniciatíve Africkej únie, e, ktorú, ktorej sa venuje aj komisia. Ide o e, rok 2006, vtedy sa spustila e, politika pôdy a má vytvoriť rámec, ktorý sa predstaví všetkým africkým krajinám a na príprave sa podielala Africká únia. Ministri polnospodárstva e, e, to schválili v roku 2009 a Africká únia sa venuje teraz e, popularizácie rozširovaniu týchto usmernení a pomáha africkým krajinám, aby sa zlepšovala ich prax v oblasti nakladania s vlastníctvom pôdy. Máme ešte ďalšie programy, ktoré bude podporovať komisia v nasledujúcich rokoch a to si aj súčasná situácia vyžaduje. V najbližších 5 rokoch bude poskytnutá podpora pre strategický rámec a chceme plniť vlastne závery posledného samitu G8 ide vlastne o e, potravinú bezpečnosť a je potrebné prijať opatrenia, ktoré budú kompatibilné s vyhlásením G8. A FAO vlastne bude získať tiež podporu pri vykonávaní e, týchto cieľov. Tu sú naznačené kroky FAO pri podpore usmernení, teda implementácia, eh, je to rozvoj kapacity a sledovanie jednotlivých eh, praktických krokov. A na záver ešte chcem spomenúť, že Európska únia sa venuje otázke práva na vlastníctvo pôdy. Existuje komisia, ktorá pozostáva, tak ktorú vedie komisia a sú tam ďalšie zastupcovia, Tam sa zhromažďujú informácie a vedomosti z tejto oblasti a majú tam vzniknúť spoločné podporné programy, ktoré by mali podporovať tie krajiny, ktoré chcú vykonávať inovatívnu politiku v oblasti pozemkovej reformy a to sa týka vlastne, a sú tam informácie o tom, čo robia aj jednotlivé členské štáty. Na záver, e, musíme skonštatovať, že existuje zvyšená pozornosť pre otázky vlastníctva pôdy. Súvisí to s potravinovou bezpečnosťou, ale na druhej strane e, sa to týka aj konfliktov, e, ktoré často vznikajú práve v nadväznosti na otázky vlastnických práv k pôde. Správa vlastnického práva je veľmi dôležitým východiskom, keď chceme riešiť túto otázku. Komisia sa zaviazala, aby podporila tieto usmernenia a samozrejme musíme uznať, že krajiny dnes majú veľmi odlišné právne systémy. To musíme akceptovať a musíme e, tie programy prispôsobiť situácii jednotlivých krajín. A potrebná je spolupráca jednotlivých krajín s jednotlivými pracovnými skupinami komisie, ak chceme dosiahnuť e, úspech tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. E, máte otázky? Nech sa páči. Euh, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád položil otázku poslednému rečníkovi konkrétne. Aký veľký odpor je v krajinách, v ktorých pracujete ako pozorovatelia, kde monitorujete zmeny v tom, ako sa používa pôda a tak ďalej. A čo sa dá skutočne dosiahnuť v praxi? Ako napredovať? Nemôžeme predsa riadiť tieto krajiny. Ak si oni zvolia rezervovať alebo vyhradiť pôdu pre poľnohospodárov takýmto spôsobom, a keď podporia drobných rolníkov, to by je výborné, ale ak nie, tak ako bojovať s odporom, s výberom plodín? Mohli by ste nám uvieť aj príklad ťažkosti, do ktorých ste sa dostali, keď ste dosahovali vaše cieľa? Ricardo, yeah. Ricardo má otázku. E, nebude e, to otázka, ale len úvaha e, chcem povedať, že treba e, naďalej stimulovať komisiu, aby pracovala v tejto veci. Myslím si, že to je priorita e, ktorú kladie parlament na komisiu, ale myslím si, že vy by ste mali naďalej prehobovať túto vec. E, a toto je podľa mňa dôležitá téma, prioritná téma. Vy, ako povedal Charles, viete, čo sa deje, viete, aký je problém a aká je podstata tejto veci, tak zamerajme sa na podstatu tohoto problému aj zo strany komisie, parlamentu, aj rady. Okay, commission. V poriadku, slovo má komisia. Pán Ray. Ehm, ehm, Aby som odpovedal na prvú otázku, aké ťažké to je pracovať v partnerských krajinách. Sú rozličné situácie, do ktorých sa dostávame. V niektorých krajinách, kde sa ťažko pracuje a kde je odpor voči tomu, že by sa mali vyjasniť pravidlá spravovania pôdy. Tam sa spolíhame na občianskú spoločnosť, ktorá má vniesť čerstvý vietor do radov eh, úradníkov a vlády. A takisto sa venujeme otázke vykupovania pôdy vo veľkom. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že podporujeme usmernenia a mm, pracujeme s veľkými organizáciami v teréne, aby sme podporili štát, aby vzal tieto myšlienky si za svoje a aby sme podporili ľudí vytvárať platformu, v ktorej bude sa vyjadrovať viacero aktérov, občianská spoločnosť, výrobcovia, polnohospodári, medzinárodné organizácie, štát a tak ďalej. Môžem niečo dodať? Nož, podľa mňa sú dve také páky, ktoré môžu použiť inštitúcie v presadzovaní tejto otázky v krajinách, kde, sú, kde je odpor voči tejto veci podporovanie sociálnej platformy, áno, ktorá vytvára tlak na štát, tak ako to spomenul predrečník, ale aj je možné do politickej diskusie zaviesť otázku vlastníckých práv. Často v politickom dialogu sa e, odhalí, že je to téma, ktorá by si zaslúžila viac svetla, pretože sa e, skôr ignoruje ale je, stojí za to, stojí za to zdôrazňovať v politickom dialogu s týmito krajinami túto dimenziu vlastníctva pôdy. Len um, stručné spresnenie predtým uh, nám um, povedali, že keď uh, sú schôdze, zvyčajne s našimi um, veľvyslancami uh, v týchto štátoch, že nevideli ich záujem o túto vec. Ja si myslím, že je dôležité hovoriť s tými, ktorí sú zodpovední za spoluprácu v týchto štátoch a s našimi veľvyslancami, aby túto politiku dali do prvej úrovne. Very good. Well, we'll take note of that. Uh... Poznamenáme si to. Vidím, že ešte nie... A Sir Charles sa hlási. Uh, rád by som vedel, aké sú konkrétne výsledky to všetko znie veľmi dobre. Budovanie koalícií, ktoré sa zaujímajú tieto témy, ale aké konkrétne výsledky ste doteraz dosiahli? Na Madagaskare sme podporili systém listov vlastníctva. Stálo to 2 milióny eur a je to pre eh, drobných rolníkov, ktorí môžu takto využiť dokument, ktorý dokazuje, že vlastnia pôdu, teda istý list vlastníctva a môžu to použiť aj pri získavaní úveru z banky. Takže sú krajiny, kde sme pomohli drobným rolníkom eh, zabezpečiť lepšie alebo nadobudnúť lepšiu právnu istotu voči inštitúciám. Nechcem teraz vymenovávať mm, príklad po príklade. Sú, je 23 projektov, o ktorých sme hovorili. Naozaj je veľa konkrétnych vecí. Ďakujeme, Karl. Všetkým vám ďakujem. Tým končíme. Schôd zakončí. Ďakujem za príspevky, ktorí venovali e, svoj čas všetkým poslancom aj tlmočníkom. Stretnutie tohto výberu bude pokračovať o tretej popoludní budeme hlasovať o Sacharovej cene na rok 2012. Nebudeme v tejto miestnosti, budeme spolu s ďalším výborom v miestnosti 6Q2. Poprosím vás, poznačte si to a ďakujem vám schôdza je odročená.